Sean, are you ready to start so we could start the meeting? Sean, takže môžeme, môžeme začať. Drahé kolegyne, kolegovia. Takže začneme. A ako iste viete, prvým bodom je bod 7 nášho programu a to je návrh správy Šona Kellyho k príspevku Európskej únie k Medzinárodnému fondu pre Írsko. A ako prvý dostane slovo Sean Kelly. Ďakujem pekne, pani predsednička, drahé kolegyne, kolegovia. Medzinárodný fond pre Írsko už e, funguje niekoľko rokov. Zmluva o jeho založení bola podpísaná pred 20 rokmi no a financovanie bolo zavadené Európskou úniou, USA, Kanadou, Austráliou a Novým Zélandom. Najskôr by som rád povedal, že príspevok Európskej únie e, v tomto bode je vyšší ako príspevok USA. Keď je, mnohí ľudia si myslia, že USA je výhradne zodpovedné za tento fond a, a ja si myslím, že je dôležité, aby sme rozlišovali e, medzi normy a to nie je len tu medzi nami, ale aj aby sme to komunikovali eh, občanom Írska. V súčasnosti potrebujeme vytvoriť právny základ retroaktívne od roku 2007 kvôli potrebe, že Európsky parlament musí ísť pred súdny dvor, aby sa vytvoril právny rámec parlament tak chcel urobiť. Zradová komisia a potom bude nasledovať spolurozhodovanie. Takže také sú naše povinnosti v súčasnosti. Ja viem, že moji kolegovia sa tým zaoberali, moji kolegovia z Írska. No a tento fond iste všetci uznajú, že zohrával obrovskú úlohu pri budovaní mieru v Írsku. No a ja osobne môžem povedať, že to využilo športové aktivity na podporu mieru a ja si myslím, že je ešte priestor na ďalšie rozširovanie v náležitom čase. V súčasnosti však potrebujeme, aby sme vytvorili právny základ a pokračovali ďalej. To je v tomto okamihu všetko. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Sean. Chcel by niekto sa vyjadriť, nech sa páči. Ďakujem pekne. Najskôr by som chcel povedať, že som veľmi rád, že máme príležitosť prispieť k rozprave o správe môjho írskeho kolegu Šona Kellyho. A ich pravdou je, že do dnešného dňa bolo minutých eh, veľa miliónov, pretože to je pravidelná otázka, čo hovorí, že eh, fond vytvorila írska a britská vláda v roku 1986. no a účel eh, bol podporovať hospodársky a sociálny rast v Severnom Írsku. No a Samozrejme, väčšina z nás si dnes spomína na obdobie mieru, tak tento fond bol vytvorený v období, keď situácia v Sýrsku v Severnom Írsku nebola mierová vôbec. Takže podľa môjho názoru tento Medzinárodný fond pre Ínsko zohráva veľmi dôležitú úlohu v rámci mierového procesu mm, pri harmonizácii života komunít na oboch stranách hranice. No a samozrejme toto nariadenie je dôležité, eh, aby sa vyriešila otázka právneho základu Medzinárodného fondu, fondu. Ako pán Kelly povedal, že to je technický proces, takže je dôležité, aby toto nové nariadenie vstúpilo do platnosti čo najskôr a tým vnieslo do tejto problematiky právnu istotu. No a ja ako poslanec, ktorý zastupuje jednu z piatich krajín na južnej hranici medzi Írskom a Severným Írskom, vytvorí dojem, že toto je nový fond, alebo nechcem vytvárať dojem, že toto je nový fond, že toto je len taká nápravná, nápravné opatrenie. No a naša skupina nebude prekladať pozmeňujúce návrhy k tejto správe ale pri tejto príležitosti by som chcel poďakovať Európskej únii a tiež ďalším krajinám, ktoré prispeli do tohto fondu. Samozrejme USA, Kanada, Austrália a Nový Zéland, pretože to je obrovský príspevok k Medzinárodnému fondu pre Írsko. No a koncom roka 2010 Európska únia samotná sa zaviazala prispieť eh, čiastkou 305 miliónov eur a cieľom je podporovať viaceré sektory ako ubytovanie, vzdelávanie, verejnoprospešné organizácie. A on už hovoril aj o športových aktivitách a telovýchove. No a čo sa týka Európy a donorských krajín, tak fond je zatiaľ vo forme záväzkov a viazaných, účelov viazaných prostriedkov ale ja dúfam v mene beneficientov, že to bude rozšírené. A dúfam, že príslušné vlády vyvinú snahy, aby sa tie snahy rozšírili. No a ja som presvedčený o tom, že donorské krajiny budú pokračovať v rokovaniach medzi írskou a britskou vládou. V roku 2007 až 2013 program Peace 3 bude mať hodnotu 330 miliónov na podporu mieru a zmierovania na oboch stranách hranice. Vážená pani predsednička, ja som bol poslancom tohto parlamentu, keď prímerie bolo oznámené. No a no, ten večer bývalý predseda Jacques Delors okamžite pozitívne reagoval na oznámenie prímeria a povedal, že Európa bude reagovať pozitívnym a praktickým spôsobom. A samozrejme, ako sa to dá urobiť? Štruktúra bola vytvorená na financovanie Medzinárodného fondu pre Írsko, takže parlament, rada a komisia rozhodli zvýšiť financovanie do tohto Medzinárodného fondu. A okrem toho ešte prijali nové iniciatívy a tá nová iniciatíva bola Fond premier a zmierenie bolo to, alebo je to veľký úspech. No a rozdiel medzi eh, Interregom a Fondom pre miera, zmierovanie, ktorý je tiež veľmi dôležitý, to je dodatočné financovanie. Nenahradilo to financovanie, ktoré už existovalo, ako niekedy Interreg urobil. Takže program Interreg, o ktorom hovorím, eh, ten má hodnotu 256 miliónov počas tohto obdobia. No a príspevok EÚ bolo 185 miliónov. Takže takže pre vás všetkých, ktorí nevedia, čo to je daný gol, a takto je aliaška Severného Írska. Na jednej strane je hranica Severného Írska, na druhej strane Atlantický oceán. A ja už som od 81. roku v medzinárodnej politike a vždy, keď idem do toho Národného parlamentu, je to cez Severné Írsko a ja veľmi dobre viem, aká bola vtedy situácia. Ja si vážim ten mierový projekt a samozrejme ja podporujem ten jednotný akt, pretože ten zohrával vyriešil situáciu a odstránil hranice, ktoré boli na obidvoch stranách. Európa je najúspešnejší, najväčší mierový projekt na svete a stále zohráva dôležitú úlohu pri podpore mieru. V mojej krajine podporuje mier, politickú stabilitu a hospodársky rozvoj. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, pán Gallagher. Chcel by ešte niekto ďalší sa vyjadriť? Konstance, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja len od včera večera viem, že som bola tie, že som tieňovou spravodajkyňou pre moju politickú skupinu. Avšak eh, mierovým programom pre regionálny výbor sa nezaoberám prvýkrát a preto veľmi dobre viem, o čom hovoríme. Ja by som chcel zdôrazniť, že aj naša skupina mierový program neustále podporuje. Pán Kelly, čo navrhujete? To podporujeme a ja dúfam, že bude to rýchlo postupovať, čiže ani my nebudeme predkladať žiadne pozmeňujúce návrhy k vašej správe. Myslím, že to je jasný signál parlamentu že tento mierový proces v Severnom Írsku podporujeme a že sa za to angažujeme. Vy ste vo svojom odôvodnení uviedli niektoré príklady. Možno by sa mohli zverejniť niektoré konkrétne čísla eh, na výmenu najlepších postupov príklady tých úspešných projektov. Pretože dôležité je, aby sme aj v iných regiónoch hovorili o tomto programe, pretože to nie je len taký bežný regionálny program, ale program, ktorý má pre celú Európsku úniu mimoriadný politický význam. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Neviem, či by chcel niekto reagovať ešte za komisiu. Ak nie, dobre. Takže ja sama by som rada niečo povedala, e, pretože v minulých rokoch som sa v procese, v procese Európskej únie na podporu mieru a zmierovania e, v Severnom Mírsku, ako pán Gallagher povedal, e, táto podpora prekračuje hranice Európskej únie. Je, je to cezhraničných programoch v Írsku, ale aj vo Veľkej Británie pridaný. No a okrem toho cez Európsku komisiu um, bola Európska únia účastná v vedení IFA e a zapájala sa do úspešnosti tohto programu. No a okrem toho v rámci Európskej komisie v predchádzajúcom mandáte sme hm, vybudovali skupinu, ktorá pracovala a zastupovala všetky služby a zaoberala sa nielen regionálnou politikou, ale aj výskumnými programami, dopravnými programami. A podporovala vládu alebo orgány Severného Írska a vytvárali sa príležitosti, e, a hovoril som o príležitostiach, ktoré európska integrácia ponúka Severnému Írsku. A tak ako Konstance Kráľ hovorila, tak Severné Írsko bolo takým príkladom tých dobrých, ak nie najlepších postupov. Pred dvoma rokmi, počas neotvorených dverí, eh, sa uskutočnili stretnutia zástupcov Severného Írska s inými E, so zastupcom iných regiónov, ako napríklad Baskická alebo Cypru, kde sa hovorilo o mieri a zmierovaní. Takže myslím, že mierový proces v Severnom Mírsku prekračuje hranice IFA v európskom kontexte. A ja dúfam, že v budúcnosti vyzveme Európsku komisiu, aby nás oboznámila so súčasnou situáciou o tom, čo robí EÚ s Severným Írskom. Bol tu tiež v mojom kabinete v minulosti stážista zo Severného Írska. A dúfam, že táto tradícia bude pokračovať na to, aby sa uľahčila komunikácia s EÚ a európskymi inštitúciami. A dnes sú tu síce len dva kolegovia, ale v parlamente bola vždy veľká skupina aktívnych členov a poslancov, ktorí podporovali proces Severnom Írsku. Takže dúfam, že to budeme pokračovať, pretože podľa môjho názoru je to mimoriadne dôležité, aby Európska únia si uvedomovala ten pokrok, ale aj potrebu ďalších krokov. Takže chcela by som poďakovať Šonovi Kelimu a tieňovým spravodajcom za to, že táto správa bola vypracovaná v tak krátkom čase. A ja myslím, že k tejto problematike sa budeme vrácať aj v nadchádzajúcich rokoch. No a ak sa už nikto ďalší nechce ujať slova, tak vás informujem o tom, že termín na prekladanie pozmeňujúcich návrhov je 5. maj 12.00 a hlasovať sa bude na prvom zasadnutí nášho výboru v júni. A opätovne dám slovo Šanovi Kelimu. ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne za podporu pre náš fond. Myslím si, že vaše návrhy sú veľmi rozumné komisia by nám mohla povedať, e, čo sa dosiahlo, pretože sa dosiahlo naozaj veľa. Ako povedali predrečníci, sú tu určité príklady osvedčených postupov, ktoré by sa mohli uplatniť aj inde. Rád by som poukázal na to, že takéto mierové procesy sú vždy e, veľmi krehké, takže máte pravdu, e, že možno bude potrebné tento fond rozšíriť do budúcna. Mám tu jeden príklad. Jedna menšina v Ire e, vlastne začala e, klásť bomby. Jedna z nich e, zranila policajta, ktorý bol z druhej strany. a chceli vlastne, pardon, nebol z druhej strany, bol z ich vlastných radov, ale chceli takýmto spôsobom odradiť ostatných, aby sa pridali k policajným zborom. Takže to taká určitá politika 50 k 50, snažia sa rekrutovať e, ďalších e, členov, snažia sa teda vlastne osloviť nových členov a to poukazuje na to, že tá situácia je mimoriadne krehká, taká ešte aj dlho zostane, tak to je vždy v prípade mierových procesov. Takže ja by som bol rád, keby sa úloha EÚ viacej uznávala na európskej aj na medzinárodnej úrovni. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Kolegovia, ak dovolíte, tento bod by sme uzavreli. Rada by som teraz využila čas, ktorý máme k dispozícii na to, aby som vás poinformovala, čo sa odohralo včera večer na koordinátoroch. Koordinátori podporili nasledovné veci. Poprvé, legislatívne stanoviska koordinátori rozhodli, že nebudeme vypracovať stanovisko k správe o, označení európskeho dedičstva. Toto je gestorský výbor kult, tak k tomu nebudeme robiť stanovisko. Prvé rozhodnutie koordinátorov, dlhé rozhodnutie koordinátorov, stanovisko o návrhu nariadenia parlamentu a rady o pravidlách a všeobecných princípoch mechanizmov kontroly zo strany členských štátov, pokiaľ ide o výkon implementačných eh, právomocí komisie. Tu je gestorský výbor Júri. Tu vypracuje stanovisko predsedkynia a koordinátory. pardon, Potom máme ešte ďalšiu správu, to je e, protokol k e, dohovoru o ochrane Stredozemného mora. K tomu nebudeme vypracovať žiadne stanovisko. Správy z vlastnej iniciatívy, tam sme začali rokovať a koordinátori využijú najbližšie týždne na to, aby zohľadnili jednotlivé alternatívy, ktoré sa nám núkajú a že do konca maja prídeme s návrhom tak, aby sme to rozhodnutie o správach z vlastnej iniciatívy mali k dispozícii čo možno najskôr. Tieto diskusie prebiehajú v kontexte tej skutočnosti, že štyri správy z vlastnej iniciatívy budú v najbližších mesiacoch uzavreté. Máme tu ešte aj jednu správu o implementácii, ktorú budeme vypracovať. Takže v politických skupinách budú istotne prebiehať diskusie o správach z vlastnej iniciatívy do konca mája, aby sme mali prijať v tejto otázke rozhodnutie. Tiež sme hovorili o pozvánke, ktorú sme dostali prostredníctvom predsedu Európskeho parlamentu. Ide o pozvanie eh, parlamentu hlavného mesta Bruselu mala sa vytvoriť pracovná skupina zahrňajúca členov Európskeho parlamentu, hlavne výboru REGI a členov Brúsovského parlamentu, aby sme v októbri urobili spoločné sadnutie. My e, sme sa rozhodli, že tento návrh nepríjmeme. Je to jeden zo 70, 171 regiónov Európy a my sme toto rozhodnutie prijali preto, lebo si myslíme, že by sme nezvládali ďalšie podobné pozvania, keby sme takéto dostali od partnerských parlamentov v ďalších regiónoch. Takže koordinátori rozhodli takto, že túto pozvanku Bruselského parlamentu nepríjmu. A ešte jedno rozhodnutie koordinátori prijali. Ide o pilotné projekty v súvislosti s rozpočtom rok 2011. Koordinátori rozhodli, že odporúčia členom výboru, aby predložili takéto projekty do 20. mája. To je taký predbežný postup, ktorý nám umožní ľahšie zvládnuť potenciálne budúce pilotné projekty. Formálne záverečné rozhodnutia budú prijaté po lete v kontexte bežného rozpočtového konania Výbor pre rozpočet nás vyzval, aby sme takéto predbežné konanie začali, toto predbežný postup začali, takže v tomto zmysle deadline 25. Pán Van Nistelrooy prišiel so žiadosťou, pokiaľ ide o dní otvorených dverí. Ide o spoluprácu s výborom regiónov, sekretariát, koordinátorov bude informovať o všetkom, čo sa chystá, pokiaľ ide o prípravu dní otvorených dverí, aj pokiaľ ide o spoluprácu s výborom regionov. Toto teda dostanete od vašich koordinátorov. To je teda v zásade všetko, čo sme včera ako koordinátori schválili. Neviem, či sa niekto k tomu chce vyjadriť. Predpokladám, že nie. Takže nikto sa nehlási. Tieto rozhodnutia koordinátorov teda považujeme za schválené výborom. A teraz tu máme veľkú výzvu. Buď začneme s pani Vestel, ktorá dostala pol hodinu na svoju rozprávu. V dispozícii máme 15 minút pred hlasovaním, takže buď to teraz e, začneme tou správou a hlasovanie trošičku posunieme alebo to možno zvládneme za tých 15 minút. Alebo preruším teraz schôdzu do 10. Takže vy prosím rozhodnite, či budeme robiť správu pani Westphal alebo nie. Tak aby sme nestracali čas, začneme teraz hneď a ak dovolíte, hneď požiadam pani Westphal, aby nám predstavila svoju správu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Je to trošku komplikované, keďže tu nie je pani Schröter, pretože moje stanovisko sa týka jej správy. Nie je tu momentálne. Preto by som navrhovala, aby sme počkali, pretože je škoda, že tu ona momentálne nie je. V tom prípade by sme museli diskusiu možno ešte raz otvárať, ale vy spredu vidíte lepšie, či tu pani Šroter je alebo nie. Ak tu nie je, tak by som bola za to, aby sme to posunuli na pôvodne plánovaný čas. Áno, máte pravdu, sedím za predsedníckým stolom, pani Šroter tu nevidím, hoci tu mám lepší výhľad. Takže ak nikto nenamieta, tak e, navrhujem, aby sme teraz prerušili schôdzu. Ale ak dovolíte, môžem prejsť k poslednému bodu nášho programu, a to rôzne otázky. Má prosím niekto niečo v rámci bodu 15 rôzne otázky? Tým sme vybavili bod 15. Bod 16 môžem teraz vybaviť, tam ide o datum konania sledujúcej schôdze, drahí kolegovia. Ide o 2. a 3. júna. Je to popoludne v stredu a dopoludne vo štvrtok. Poprosím vás, aby ste neprišli neskoro, aby ste tu boli na čas. V opačnom prípade nemôžeme naplniť náš program podľa plánu. Ostáva nám bod číslo 14, toto je výmena názorov s uh, komisiou a ešte nám zostáva stanovisko pani Westfall a hlasovanie. Takže teraz prerušujem schôdzu do 10. a poprosím vás, ak to bude možné, aby sme mohli s hlasovaním začať o 10. presne. Takže prerušujem na 15 minút zasadnutie. so it's also a that is not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 Dear colleagues, can you check your machine? Vážení kolegovia, preverte si, poprosím vás, eh, hlasovacie zariadenie, aby sme potom nestrácali čas. Vážení kolegovia, máme tu technikov, takže ak by niekto mal hlasovacím zariadením problémom, tak poprosím vás, preverte toto zariadenie, aby ste vedeli povedať, pretože možno ho budeme potrebovať použiť. Takže teraz preveríme hlasovanie. Otváram hlasovanie. Každý hlasoval? Ešte nie. Ešte stále traja ehm, členovia zrejme nehlasovali. Môže teda každý zahlasovať? Verím teraz, že všetci hlasovali, takže ukončujem hlasovanie. Vidím, že to funguje, takže môžeme hlasovať. Začíname s bodom 8 je to správa Ricarda Cortesa Lastru. Dostali sme 99 pozmeňovacích návrh a takisto aj kompromisné návrhy, ktoré vyšli z jednotlivých vyjednávaní. Možno, že si spomínate, že musíme eh, aplikovať eh, aj návrh zmeny a tí, ktorí potvrdili zmenu 14. apríla, Teraz vlastne hlasujeme o správe o príspevky ku koheznej politike k úspechom Lisabonskej zmluvy. Plenárka bude v Štrasburgu a diskusia sa plánuje v máji. Takže môžeme hlasovať. Pozmeňovací návrh 10 je stiahnutý, takže hlasujeme o jedenástke. Kto je za? Kto sa, kto sa zdržal, kto je proti? Prijaté. 12 stiahli, 13 za a proti. A sú proti. Prijaté. Pozmenujúci návrh 14 za, proti. Myslím si, že si to musíme preveriť. Takže preverujeme pozmenujúci návrh 14. Otváram hlasovanie. Uzatváram. 20 za, prijaté. Pozmenujúci návrh 15 za, proti, zdržal sa. Opätovne máme tu pochyby, takže otvárame hlasovanie k pozmenujúcemu návrhu 15. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté 19 za, 16 proti. Teraz máme ústne pozmenujúci návrh odseku 4. Chcel by spravodajca sa k tomu vyjadriť, alebo nepotrebujeme nie, takže môžeme hlasovať. Za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmenujúci návrh 16, za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmenujúci návrh 17, za, proti, zdržal sa, prijaté. 18, za, proti, Opäť sú tu pochyby, takže opäť otvorujeme hlasovanie a preverujeme osemnástku. Otváram hlasovanie. Zatváram. 22 za, 14 proti, prijaté. 19 stiahnuté, 20, pozmenujúci návrh 20 za, proti. Musíme preveriť. Takže preverujeme 20. Otváram hlasovanie. 18 za, 19 proti, takže neprijaté. 21 za, proti, zdržal sa, prijaté. 22 za, proti, zdržal sa, prijaté. 23 stiahnutý, 24 a 25 sú identické, takže hlasujeme spolu za, proti, zdržal sa, prijaté. Teraz kompromis 2 k odseku 11, ktorý pokrýva pozmenujúce návrhy 26-27. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Kompromis 3. Pozmenujúci návrh 28 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 3 k odseku 13, ktorý pokrýva pozmenujúce návrhy 29, 30, 32 a 34. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté? 35 Takže ideme ku kompromisu 4 teraz, koseku 13a, ktorý pokrýva 36 a 37. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Kompromis 5 koseku 13a, pokrývajúci 38 a 69. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Teraz máme pozmenujúci návrh 39 za, proti, zdržal sa, e, neprijaté, 40 stiahnutý, takže ideme na kompromis číslo 6. Áno, nech sa páči. U kompromisu číslo 6, ak dovolíte, Mám jednu poznámku. V anglickom preklade sa hovorí o upland regions. V nemeckom preklade sú to horské regióny, ale ja si myslím, že v angličtine by sa malo použiť mountain regions. Prosím, eh, aby sa toto zohľadnilo pri preklade. Ďakujem. toto berieme toto na vedomenie a preveríme to. Takže môžeme hlasovať ku kompromisu 6, ktorý pokrýva pozmenujúcie návrhy 41 a 81. Kto je za, kto je proti, zdržal sa, prijaté. 43 za, proti, zdržal sa. Nevieme, musíme preveriť 43. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijaté 24 za, 18 proti. 42 odpadá potom a 44 hlasujeme za, proti. Musíme to prevoriť. Preverujeme 44. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 16 za, 24 proti, neprijaté. 45 stiahnutý, 47. Hlasujeme, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 46 odpadá a ideme na 48 za, proti, zdržal sa, nevieme, takže preverujeme 48. Otváram hlasovanie. Zatváram. Neprijaté 18 za 24 proti. Kompromis číslo 7 k oceku 15a, ktorý pokrýva 49 a 51 pozmenujúce návrhy. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Teraz ideme na kompromis 8 ktorý pokrýva 52, 53 a 54. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté? Teraz ideme na posmenujúci návrh. 50 je stiahnutá, 51 odpada, takže ideme na 55. -ku. Nie, to tiež odpadá. Takže hlasujeme o 56, to je stiahnuté, takže hlasujeme o 57, kto je za, proti, neprijaté, ale preverujeme, ak dovolíte, takže preverujeme 57. Uzatváram. 23 za, 18 proti, takže je to prijaté. 58 za, proti. Je to naozaj nelahké, ospravedlňujem sa, ale musíme to preveriť. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Ej 18 za, 23 proti, takže neprijaté. Teraz 59 eh, za, proti neprijaté. Nemusíme preverovať. 60 za, proti, neprijaté. 61 za, proti. To je nejasné, takže preverujeme 61. -tku. Zatváram hlasovanie. 23 za, 18 proti, takže prijaté. 62 za, proti, zdržal sa, prijaté. 63 za, proti, zdržal sa, prijaté. 64 za, proti, zdržal sa, prijaté. 65 za, proti proti, zdržal sa prijaté 66, ši, takže ešte raz 66, kto je za, proti, zdržal sa, toto preverujeme, preverujeme 66. -ku. Uzatváram hlasovanie. 24 za, 17 proti, prijaté. 67 za, proti, zdržal sa, prijaté 68 za, proti, zdržal sa, nevieme, takže preverujeme 68. Ukončujem hlasovanie. 18 za 23 proti, neprijaté. 69 odpadá, takže 70 teraz za, proti, Zdržal sa. Podľa mňa to eh, odpada 71. Eh, kto je proti? Zdržal sa. Zamietnuté 72. Za. Proti. Zdržal sa. Prijaté 73. Za. Proti. Zdržal sa zamietnuté, 74 za, proti, zdržal sa, preverujeme 74. Uzatváram hlasovanie. 25 proti, 16 za, zamietnuté. 75, kto je za, proti, za, zdržal sa, prijaté. 76 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 9 k odseku 21, pokrývajúci 78 a 79. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Prijaté. Ideme na kompromis 10, ktorý pokrýva 80, 82 a 83. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Prijaté. 84 za, proti, zdržal sa, prijaté. 85 za, proti, zdržal sa, preveríme 85. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 28 za, 12 proti, prijaté. 86 za proti, zdržal sa, prijaté. 87 za, proti, prijaté. 11, kompromis 11, 89, 91, kto je za, proti, zdržal sa, 28 za, 12 proti, 92 za, proti, zdržal sa, preveríme, 92. Otváram hlasovanie. Zatváram. 24 za, 17 proti, prijaté. 93 za, proti, z, zdržal sa, zamietnuté. 94 je to hlasovanie po častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Druhá časť za, proti. Preveríme druhú časť 94. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté 23 za, 14 proti. A je to prijaté 95 stiahnuté. odsek 26, tam je ústny pozmenujúci návrh pána Ferhajn, pani Ferhajn, ktorá tu nie, ale niekto mal e, za ňu hovoriť, ak treba, ak netreba, môžeme hlasovať. E, kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté? 98 za? Proti? Zdržal sa? Prijaté? 97 za, proti. Musíme preveriť. Preveríme 97. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté 21 a proti 17. 99 za, proti, zdržal sa, prijaté. Teraz sa posúvame k úvodným ustanoveniam. 1 za, proti, zdržal sa prijaté. dva. za, proti, zdržal sa prijaté. 3 za, proti, zdržal sa prijaté. Štyri za, proti, zdržal sa prijaté. 5 za, proti, zdržal sa prijaté, 6 za, zdržal sa e, e, prijaté. Teraz kompromis 1, e, recital D, 7, 8 za, proti, zdržal sa prijaté. Teraz 9 za, proti, zdržal sa. To preveríme. Deviatku preveríme Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 25 za, 17 proti, takže prijaté. Elektronicky budeme mm, teraz finálne hlasovať k návrhu správy. Hlasujeme elektronicky. Uzatváram hlasovanie. 40 za, 1 proti, 1 sa zdržal. Môžem povedať, že táto správa bola prijatá a gratulujeme Rikardovi. Vážení kolegovia, teraz sa posunieme k hlasovaniu Len jedna otázka, keď sme začali hlasovať, povedali ste, že to bude v máji na programe. Možno, že by sme sa mohli zamyslieť, aby sme mali prioritnú diskuziu k niektorým z našich iniciatívnym správach, ináč to bude len raportérom prednesené. Ak budeme niektorým správam sa venovať v máji alebo júni, môžeme mať potom aj prioritnú diskuziu o e, otázkach súdržnosti tejto a niektorých, ktorí budeme hlasovať. Možno dávam to ako návrh. Ešte to nie je rozhodnuté, ale je veľmi pravdepodobné, že budeme mať pri najmenšom správu Ricarda Corteza na prvom zasadnutí v máji, ale ešte rozhodnutie nie je prijaté, ale požiadali sme nielen jednu, ale všetky naše správy podporujeme to, ale ešte nevieme, keďže stále ešte nie je isté rozdelenie medzi prvým a druhým stretnutím v máji a medzi prezentáciou komisiu na prvom zasadnutí a hlasovaní na druhom rokovaní a neviem, či tá diskusia bude len na prvom rokovaní. Aspoň ešte to nie je jasné. Aj minule sme prediskutovali tú diskusiu na prvom stretnutí koordinátor a navrhujeme, aby sme mali prioritnú diskuziu ku súdržnosti tiež maj, Požiadali sme to. As we decided... A ako sme rozhodli, tak sme požiadali o to, aby tie dve správy boli prediskutovávané na plenárnom zasadnutí v rámci prioritných rozpráv počas debaty o stratégii Európa 2020, čo je teraz prvé majové zasadnutie. Bohužiaľ zatiaľ nevieme. Myslím, že e, nebude, nie sú žiadne pochybnosti o e, správe nášho španielského kolegu. Podporili sme to na úrovni CCC a, a konferencie predsedov. Zatiaľ, čo som si priamo isté o vašej správy, neviem, čo zostane s tou druhou, ale my e, presadzujeme obe. Ale chcela by som vás e, požiadať e, formálne alebo neformálne, aby sme vyvíjali väčší tlak na politické skupiny, pretože v konečnom dôsledku oni musia rozhodnúť, teda rozhoduje konferencia predsedov, a mnohé závisí na politickej podpore. Can we close this point? Môžeme uzavrieť tento bod. Dobre. Takže môžeme prejsť eh, k druhému hm, bodu. A to je správa pána Fana Nistelroja, správa vykonávaní súčinnosti medzi finančnými prostriedkami vyčlenenými na výskum a inováciu nariadení 1080-2006, pokiaľ ide o Európsky fond regionálneho rozvoja 7. rámcový program pre výskum a vývoj. Bolo predložených 74 pozmejúcich návrhov a možno si spomínate, že táto správa bola vypracovaná podľa pravidla 50, takže e, sa dosahovali kompromisy medzi výbormi. Nož a my na hlasovanie. Máme to, čo je uvedené na zoznamoch. Prvý, kompromis 1. To sú pozmeňujúce návrhy 6, 7, 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatí. A teraz eh, pozmeňujúci návrh 10. 9 eh, bola stiahnutá. Takže 10, kto je za, proti, zdržali sa prijatí, 13 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 14 za, proti, zdržali sa prijatí, 15 za, proti, zdržali sa prijatý kompromis 2, to sú pozmúci návrh 12, 16 a 53, za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 3, za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz pozmúte návrh 19, nie, takže pardon, 50, tam je oddelené hlasovanie, ktoré požiadalo EPP. Prvá časť, pozmúte návrh 50 za, proti, zdržali sa prijatá. Druhá časť, tá odpada. Dobre, takže teraz pozmite návrh 19 za, proti, zdržali sa zamietnutý, pozmite návrh 20 za, proti, zdržali sa zamietnutý a teraz sa pozmeňujúci, ústny pozmeňujúci návrh. Teraz ústny pozmeňujúci návrh. Kto je za? To bolo prijaté. Takže teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 21 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Kto je za? Proti? zdržali sa, to bolo jasne schválené, 22, 22 odpadáva, takže teraz kompromis 4, to je za, proti, zdržali sa, prijatý, kompromis 5, to je pozmúci na 17, prvá časť, odseku 4, 24, 26, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, to bolo prijaté. Teraz prechádzame k pozmeňujúcemu návrhu 25, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 27, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. Teraz odsek 15, prvá časť, za, proti, zdržali sa prijatá. A teraz ústny pozmeňujúci návrh spravodajcov v 29. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatí. Takže teraz budeme hlasovať o 29. znení pozmeňujúceho návrhu. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatí. Teraz pozmeňujúci návrh os, teda odsek 8, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijatá. Kompromis 6, pozmeňujúci návrhy 30, 31, 46, ITRE odsek 12, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 7, ITRE odsek 9, druhá časť odsek ITRE odsek 15 za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 35 teda odpadá a prejdeme ku kompromisu 9, kto je za, proti, zdržali sa prijatí odsek 10, prvá časť. Takže my sme prijali to bez hlasovania, takže 34, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. Teraz odsek 11, prvá časť. Tá bola prijata tiež bez hlasovania. No a prejdeme k pozmúci návrhu 36, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. 37 za, proti, zdržali sa prijatí, 38 za, proti, zdržali sa prijatí, 39 za, proti, zdržali sa prijatí, 40 za, proti, zdržali sa prijatí, 41 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 42 za, proti, zdržali sa prijatí, 43 za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz kompromis 10, pozmúce návrhy 1 44, 45 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmúce návrhy 47 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 11, to sú pozmeňujúce návrhy 48, druhá časť 67, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Takže teraz prejdeme k ústnemu pozmeňujúcemu návrhu 49. Pani Krel, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. A teraz pozmeňujúci návrh 49, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. A teraz e, kompromis 12, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. 54 za, proti, zdržali sa, prijatí Takže to si overíme. 54 si overíme v elektronickom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. 15 za, 24 proti. Takže to bolo zamietnuté. 55 za, proti. Zdržali sa prijatí. 56 odpadá. 2. Teraz 57. Oddelené hlasovanie. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa. Prijatá. Druhá časť za, proti. No to si ešte skontrolujeme, takže skontrolujeme si druhú časť 57. Hlasovanie je otvorené. Vote is closed. Hlasovanie je ukončené, 13 za, 27 proti, to bolo zamietnuté. 59 za, proti, zdržali sa prijatí, 60 za, proti, zdržali sa zamietnutí, odsek 13 za, proti, zdržali sa prijatí, 61 za, proti, zdržali sa prijatí, 62 za, proti, zdržali sa zamietnutí, kompromis 13, pozmeňujúci návrh 63, druhá časť ITRA 4, kto je za, proti, zdržali sa prijatí, 64, kto je za, proti, zdržali sa prijatí, 65 za, proti, zdržali sa prijatí, 60, 6 bol stiahnutý, kompromis 14, za, proti, zdržali sa prijatí. A teraz odsek 14 bol prijatý bez hlasovania. Teraz pozmeňujúci návrh 70. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. Teraz kompromis 15. Druhá časť ITRE odsek 6. Pozmeňujúci návrh 71. Druhá časť ITRE odsek 11 za. Proti? Zdržali sa prijatí. Teraz 72 za. Proti? Zdržali sa prijatý 73. Je tu ústny pozmeňujúci návrh spravodajcov. Budeme hlasovať o ústnom pozmeňujúcom návrhu, kto je za, proti, zdržali sa prijatý. A teraz o 73. pozmenenej, kto je za, proti, zdržali sa prijatý. Odsek 2 bol bez hlasovania prijatý 74. Kto je za, proti, zdržali sa prijatý prijatý. Úvodné ustanovenia, úvodné ustanovenie 1 bolo stiahnuté. Druhý pozmeňujúci návrh, to je za, proti, zdržali sa prijatí. Trojka bola stiahnutá, 4 za, proti, zdržali sa prijatý, Odsek 1 odpadá a prejdeme na 5 za, proti, zdržali sa to bolo prijaté. Teraz záverečné hlasovanie o znení správy pána Fanistorova a elektronickom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. 39 hlasov za, 1 proti, 1 sa zdržal. You are Diana. It's me. It's you. Yeah, so it's also you. Now, uh, any, yeah, Colleagues, you need a break? No. Now, so we move to the, uh, Dobre, takže prejdeme teraz k hlasovaniu o transparentnosti v rámci regionálnej politike a jej financovaní. A viem, že pán Tremopoulos niečo chcel povedať. Vidím, že už nie. Dobre, tak prejdeme rovno k hlasovaniu. Predložených bolo 54 pozmeňujúcich návrhov na hlasovať, hlasovať na plenárnom zasadnutí sa bude v júni, takže môžeme začať. A začneme pozmeňujúcim návrhom číslo 5. Kto je za? Proti? Vidím, že to si musíme skontrolovať. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je the time. The vote is closed. Uh, 14 in favor, 27 against. 14 za, 27 proti, to bolo zamietnuté. Pozmúci návrh 6 za, proti, zdržali sa, to bolo prijaté. A teraz ústny pozmúci návrh, pozmúci návrh 7, kto je za, proti, zdržali sa, tak to bolo schválené. A teraz o pozmenenom e, návrhu 7, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. No a teraz eh, pozmeňujúci návrh 8 a ústny pozmeňujúci návrh, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Osmička je pozmenená. Musíme si to pravdepodobne skontrolovať. Ja to teraz nechcem meniť, len tak ad hoc. Takže hlasovali sme za osmičku pozmenenú. A teraz pozmenujúci návrh 9 za, proti. Myslím, že to si musíme skontrolovať. Pozmenujúci návrh 9, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté 24 hlasov proti 17 za. A teraz pozmenujúci návrh 10. Teraz pozmeňujúci návrh 10, kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. 11 za? Proti? Zdržali sa Takže to si skontrolujeme. Twenty-eight in favor, said. 28 za, 13 proti, zamietnutý, teda prijatý 12 za, proti, zdržali sa, to bolo prijaté, 13 tie sú identické, takže 13, 14 spoločne, oni budeme hlasovať, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz kompromis 1, 15, 16, kto je za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 2, za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 3, za, proti, zdržali sa prijatý, Teraz 24. 24 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. 24 s ústnym pozmeňujúcim návrhom za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 25 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 26 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 27 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 28 za. Proti zdržali sa prijatí 29 za, proti, zdržali sa prijatí 30 za, proti, zdržali sa. To si skontrolujeme. Skontrolujeme si 30, hlasovanie otvorené. Ukončené 27 hlasov za 13 proti ste tu veľmi roztrúsení, takže ťažko sa a kontroluje. One in favor. 31 za. 31 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromis 4 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 34, si návrh 34 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo zamietnuté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa. To bolo zamietnuté. 37 odpadá.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 Yes, 36 has to be voted. Sorry, was there a request to check? Okay. Niekto žiadal kontrolu? Dobre, takže skontrolujeme si kompromis 5. Otváram hlasovanie o kompromise 5. Hlasovanie je ukončené, 27 hlasov za, 11 proti, Takže to bolo schválené. Nikto nezmenil názor. Dobre, takže teraz 36. 36 za proti nezdržali sa to bolo, za, to bolo zamietnuté 39 hlasovanie po častiach prvá časť za proti, zdržali sa. Prijatá druhá časť za, proti, zdržali sa. Tá bola zamietnutá. 40 bola stiahnutá, 41 s ústnym pozmeňujúcim návrhom za, proti. Myslím, že to bolo prijaté ale ak niekto to chce skontrolovať. Takže to bolo prijaté. 42 za, proti, držali sa prijatí 43 za, proti, zdržali sa, myslím, že to bolo zamietnuté takže si to skontrolujeme. 43 si skontrolujeme. Closed. It's rejected. Ukončené. To bolo zamietnuté 22 hlasov proti, 17 za. 44, kto je za? si návrh 44 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 45 za, proti, zdržali sa prijatí, 46 za, proti, zdržali sa schválený, 47 za, proti, zdržali sa prijatí, 50 za, proti, zdržali sa prijatí, 51 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 52 bol stiahnutý, 53 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo prijaté. Máme isté pochybnosti, tak preto si 53 skontrolujeme v elektronickom hlasovaní. No, yeah, 27 in favor. 27 hlasov za 11 proti. 54 za, proti, zdržali sa prijatí. Úvodné ustanovenia, úvodné ustanovenie 1 za, proti, zdržali sa zamietnuté 2 za, proti, zdržali sa prijatí 3 za, proti, zdržali sa zamietnutí 4 za, proti, zdržali sa. To bolo schválené. Takže záverečné hlasovanie elektronicky, hlasovanie je otvorené. ...34 hlasov za, 1 proti, 2 sa zdržali. Takže gratulujem pánovi Tremopoulosovi a prejdeme k ďalšej správe. We move to the report on the Commission communication, a community approach to the prevention of tak e, pokračujeme prístupom spoločenstva k prevencii prírodných a človekom spôsobených katastrof. Správa Uspaskyš. 13 návrhov bolo predložených, 4 kompromisy vyšli z vyjednávaní. Hlavný výbor Envy bude hlasovať 4. respektíve 3. mája. Takže začíname hlasovaním trojka. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Jednotka. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Dvojka. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Štvorka. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Peťka. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Šestka. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pokračujeme osmičkou. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 9. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 10. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Kompromis 1 pokrýva 11 a 13. Prepačte, overíme desiatku. Elektronické overenie. Otváram hlasovanie. Ešte raz to prosím overme, lebo je to trošku zvláštne, že všetci hlasovali za. Takže je to jasné takto? Dobre, tak prijaté. Kompromis 1. Kto je za? Kto proti? Prijaté. Kompromis 2. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 14, amendment 14, in favor. 14. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 15. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 16. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 17. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 18. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 3. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 22 odpadáva. 23 teda pokračujeme. 23. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 25. Kto je za 25? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 27. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Ústny pozmeňovací návrh k odseku 4D pána Pípera. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 28, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Prijaté. 30, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Prijaté. Teraz konečné hlasovanie o stanovisku v pozmenenom znení. Elektronické hlasovanie, prosím. Okay, close. We can close the vote. Končím hlasovanie. 37 hlasov za, 1 proti, 2 poslanci sa zdržali. Vybavili sme hlasovanie. Gratulujem. So now we have Preston? Preston, yeah, yes. Yeah. Where is she? Preston, yeah. Dear colleagues, there's no break. Drahí kolegovia, pokračujeme bez prestávky. Ide tu o stanovisko pani Vesfal. Kolegovia, bez prestávky pokračujeme. Tí, čo sa chcú zhovárať, tých poprosím, aby opustili sálu. Kerstín, máš slovo. Ďakujem pekne. Vážená pani predsednička, kolegyne, kolegovia, Dovolte mi v stručnosti vysvetliť, prečo som predtým vyjadrila stanovisko, nehovoriť o mojom stanovisku bez prítomnosti pani Schröter, pretože moja správa sa týka jej správy z výboru EMPO, preto som považovala jej prítomnosť za dôležitú. Takže ešte raz, kolegyne, kolegovia, pani Schröter vo výbore pre sociálne veci sa zaoberá veľmi dôležitou otázkou. Otázkou, ako rozvíjať potenciál zamestnanosti v novom trvalúžateľnom hospodárstve. Definuje tam pojem zelené pracovné miesta, prichádza s návrhmi k optimalizácii potenciálu zamestnanosti a kladie dôležité otázky v oblasti kvality pracovných miest a podmienok, za akých ľudia budú pracovať v tých tzv. zelených zamestnaniach. Jej návrh je podľa mňa veľmi vydarený, nápomocný a to v čase, kedy udržateľné hospodárstvo nadobúda na dôležitosti a kedy predstavuje obrovský potenciál zamestnanosti do budúcnosti. Tak to vidíme aj my v SAD. Vo svojom stanovisku pre výbor REGI som sa snažila o to zaoberať sa tou správou v čo najširšom zmysle a pevne verím, že kolegovia v EMPO teda to takto zoširoka poňali. Ja som sa snažila do toho vniesť niečo z e, hľadiska regionálnej politiky, ale keďže som mal dispozícii iba 1500 znakov, to moje stanovisko je relatívne krátke a preto som sa musela sústrediť len na niekoľko zo pár dôležitých bodov. Samozrejme, že v zásade štruktúrálne fondy predstavujú dôležitú úlohu, pokiaľ ide o vytváranie nových, do budúcna orientovaných pracovných miest. Regióny samozrejme musia vedieť, že pri vytváraní takýchto pracovných miest majú k dispozícii podporu Európskej únie. Hlavne v oblasti vzdelávania, ďalšieho vzdelávania. Toto je samozrejme základ pre získavanie ďalších kompetencií na trhu práce. No práve v tejto oblasti obce a regióny majú obrovský vplyv. Rámcové podmienky pre vzdelávanie, odborné vzdelávanie, ďalšie vzdelávanie, tieto spadajú v mnohých krajinách do regionálnej kompetencie. Preto je potrebné motivovať regióny, aby vytvorili dobré rámcové podmienky pre odborné vzdelávanie. K tomu patrí napríklad e, infraštruktúra, e, doprava medzi mestami, Mobilita je mimoriadne dôležitá, toto zvorazňuje aj pani Schröter vo svojej správe. Táto mobilita je mimoriadne dôležitá pre tých, ktorí hľadajú zamestnanie. Dnes je mobilita nevyhnutná, niekedy je potrebné na študijné alebo na pracovné miesto naozaj precestovať e, mnohé kilometre. Takže doprava, medzimestská doprava je mimoriadne dôležitá. Je potrebné, aby tu bola príslušná sieť, dopravná sieť, aby sa osoby dostali aj k pracovným ponukám, ktoré ležia vzdialenejšie od miesta bydliska. To platí aj pre oblasť vzdelávania, aj pre túto oblasť je dôležitá modernizácia infraštruktúry a tu je možné podporiť aj zo štruktúrálnych fondov. Ďalší bod, ktorému sa venujem vo svojom stanovisku, tým je otázka udržateľnosti štrukturálnych prostriedkov. My všetci poznáme také prípady, kedy podnikatelia použili e, prostriedky zo zdrojov EÚ na vytvorenie nových zariadení, ale potom pracovné miesta už po pár rokoch presunuli na iné miesto. Toto je problém, ktorý sa objavuje v celej Európe. Takéto na budúcnosť orientované zamestnania musia byť udržateľné. Preto musíme trvať na tej udržateľnosti, udržateľnosti o, tých opatrení, ktoré boli spolufinancované zo zdrojov EÚ. Európske prostriedky musia byť dlhodobo viazané. Ja by som nechcela, aby sa z toho podporovali také podniky, ktoré vytvoria na nejakom mieste v Európe pracovné miesta iba na určitý čas a potom ich presunú do iných častí. Ďalšia dôležitá vec, program Erasmus pre miestnych a regionálnych poslancov. Momentálne nie je jasné, ako tento program bude napredovať, pokračovať, ale podľa mňa tento program predstavuje obrovský príspevok k výmene osvedčených postupov na lokálnej a regionálnej úrovni. Napríklad v oblasti politiky trhu práce by politici na regionálnej a lokálnej um, úrovni sa mohli od seba navzájom mnohé naučiť. Pán komisár Hahn nás tiež podporuje, pokiaľ ide o ďalší rozvoj programu Erasmus. Kolegyne, kolegovia, toto je teda moje prvé stanovisko a ja pevne verím, že sa mi podarilo v ňom odzrkadliť tie najdôležitejšie body z pohľadu výboru regionálneho rozvoja a teda dúfam, že takto doplním správu pani Šröter. Už teraz sa teším na spoluprácu s inými spravodajcami a teším sa aj na všetky vaše poznámky a pripomienky. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz otváram debatu. Pani Šröter je prvou rečničkou a potom vystúpia tieňoví spravodajcovia. Pani Šröter, ďakujem pekne, pani predsedničko, ďakujem pekne spravodajkyni za toto prvé predstavenie svojej správy, svojho stanoviska. Ďakujeme za odvedenú prácu. My sme v dlhodobom intenzívnom kontakte, veci sme už prediskutovali. Ide o správu z vlastnej iniciatívy vo výbore EMPO tento samozrejme táto téma má samozrejme dôležitú úlohu, alebo teda náš výbor EMPL má veľmi dôležitú úlohu v, pre výbor REGI, e, či sa vôbec podarí rozvíjať tento potenciál zamestnanosti v novom trojročilnom hospodárstve. Najskôr zo pár slov k štruktúre mojej správy a k tomu, ako to tam vyzerá s tou regionálnou časťou. Moja správa úzko súvisí s iniciatívou, ktorá vychádza z stratégie Európa 2020. Táto stratégia hovorí, že je potrebný určitý ekologický zlom, ekologický zvrat, ale na druhej strane sú tu jednotlivé predsedníctva, ktoré sa zaoberajú problematikou zamestnávosti, napríklad španielské predsedníctvo New Skills for New Jobs, teda nové zručnosti pre nové pracovné miesta. No a viem, že Belgičania majú stanovenú ako prioritu zelené pracovné miesta. Pri príprave svojej správy vo výbore EMPL som preštudovala viac než 20 štúdií k tejto téme. Je naozaj zaujímavé, že táto téma zohráva dôležitú úlohu aj na G8 a G20. Pokiaľ ide o definíciu týchto zelených pracovných miest, som prevzala definíciu ILO, tak ako to, odpo- a tak ako to odporúčila ILO ministrom pre G8. No a z tých štúdií, ktoré som preštudovala, vyplýva veľmi jasne jedna vec a to, že tie rámcové podmienky, ktoré existujú, sú rozhodujúce preto, či sa využije potenciál zamestnanosti alebo nie. Takže rozhodujúce je, či v nejakom regióne existuje takáto zelená politika. Je to rozhodujúce preto, či tam prídu investori, či tam budú investovať, či sa budú môcť spolahnúť na politický rámec, na jeho stabilitu. My v Nemecku máme príklady, ktoré poukazujú na to, že stabilná politika často vedie k tomu, že ten potenciál zamestnanosti sa využíva vo vyššej miery. A potom sú tu iné regióny, kde tá stabilita politiky nie je daná a tam sa dosahujú oveľa horšie výsledky, hoci potenciál je daný. Keďže sa každý rok rozhoduje inak, tá politika sa mení, tak investori nemajú istotu pri svojich investíciách. A toto úzko súvisí e, s kompetenciami výboru REGI, že tu musíme mať e, taký prístup, ktorý jasne povie, že chceme takúto ekologickú modernizáciu nášho priemyslu, našich regiónov, našich miest. Pani Vespal jasne povedala, že mesto je takým určitým jadrom príležitosti. Ekologické kroky v mestách, či už ide o ekologické budovy, či už ide o mobilitu, keď nejaké mesto prístupy k určitým krokom, keď sa pripraví infraštruktúra, keď sa urobia cyklistické cesty, parkoviska pre bicykle, tak to samozrejme rozbehne iniciatívy, inovácie, môžu vznikať klastre inovácií. Toto sú príklady, ktoré nájdete aj v spomínaných štúdiách. Sú tu viaceré odhady, optimistické a pesimistické. Tie optimistické môžu byť dosiahnuté, keď budú dobré rámcové podmienky. Tie pesimistické samozrejme vznikajú pri zlých rámcových podmienkach. Takže výbor MPOS sa zaoberá práve vytvorením takýchto pozitívnych rámcových podmienok. Pán Van Nistelrooy sa zaoberal problematikou prepojenia výskumu, vývoja a inovácií s regionálnym rozvojom. V tejto súvislosti e, si môžeme klásť otázku, ako to bude s ekologickým výskumom, ako to bude s reakciou na klimatické zmeny, ako to celé zorganizujeme na úrovni regiónov, aby sa financovali pilotné projekty. Toto všetko sa samozrejme potom odrazí na potenciály zamestnanosti. Takže spolupráca s pánom Nistarovom bola tiež vynikajúca. Myslím si, že je to dobrá správa, pretože sa tam všetky tieto veci odrážajú. Takže čo je pre mňa dôležité? Pre mňa je dôležité, aby výbor REGI to svoje regionálne do tej správy vniesol a ja sa potom pokúsim vo výbore EMPO vybaviť to, aby táto regionálna kapitola bola naozaj zastúpená v mojej správe. Je to jeden komplex, rámcový komplex. A v tomto zmysle by som teda chcela spolupracovať s pani Westfalm. My sme sa na tom už takto dohodli a bolo by dobre, keby to kolegovia v tomto výbore podporili. Samozrejme, že to celé vychádza z predpokladu, že regionálne a štruktúrálne fondy musia ísť do ekologického obratu, tej ekologickej zmeny, pretože je jasné, že bez finančnej podpory sa nám takúto zmenu dosiahnuť nepodarí. A dôležité, aby tieto prostriedky prinášali výsledky, aby vytvárali pracovné miesta. Máme tu už potenciálne príklady. Takže toľko z mojej strany. Ďakujem. Uh, Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Neviem, či ďalší spravodajcia chcú hovoriť. Ak nie, pán Blazak. iba, že by chceli spravodajcovia hovoriť. Pani predsednička, dámy a páni, som veľmi rád, že pri tvorbe pracovných miest sa spravodajkyňa zamerala hlavne na mestskú dopravu, pretože si myslím, že tam sú veľké rezervy. Chcem uistiť vás, že to sú priority obcí a miest. Existuje však veľa projektov a málo financií a preto musíme apelovať na jednotlivé vlády a na prerozdelenie týchto financií, aby sme mohli túto problematiku riešiť. Uvedome si, že ak chceme dosiahnuť pokrok, musíme mať prostriedky nielen na odkúpenie prostriedku obnovu sieti, ale aj na obnovu vozidlového parku a vytvorenia ostatného zázemia. Ja chcem teda povedať, že musíme dávať pozor, kam sú tieto peniaze kde sú tieto peniaze zaužité. Potom ďalšia vec sa týka mestských a regionálnych poslancov. Vieme, že minulý rok parlament schválil určitú sumu prostriedkov, ktoré však neboli využité v tomto zmysle. Myslím si, že bola zadaná len štúdia, ktorá by sa mala tejto oblasti venovať. A vlastne sme neposlali na e, nejakú stáž žiadneho poslanca, čiže vlastne sme nedosiahli cieľ tohoto projektu. Chcel by som teda, aby sme v tejto oblasti urobili ďalšie kroky. Ďakujem. Uh, much, Ďakujem veľmi pekne, pán Lambert van Nistendroj. Veľmi pekne Ďakujem tiež veľmi pekne za všetku prácu, ktorá bola urobená v tejto oblasti. Myslím si, že je dôležité prepojiť túto diskusiu, ktorú máme o teritoriálnych dizmeziách, o zamestnanosti a zelených eh, miestach. Ak sa pozerám na európsku stratégiu, tak je teraz už zelenšia. Však môžeme to dosiahnuť ak budeme mať vypracovanú miestnu a regionálnu víziu a preto by som chcel vyzvať k takémuto, e, tak, takémuto postupu na tej miestnej a regionálnej úrovni, pretože si myslím, že zamestnanosť v tejto oblasti možno stimulovať len, ak budeme mať integrovanú víziu a to je typické vo vzťahu k tomu, čo hovoríme. Mali by sme sa pozerať na teritoriálnu dimenziu, na integrovaný prístup, ktorý vždy nahrujeme ako predpoklad pre využitie fondov. Po druhé by som chcel povedať, že potrebujeme mať dobrú koordináciu, dobrý postup rozhodovania na jednotlivých úrovniach, pretože môžeme skutočne vytvárať miesta, pracovné miesta, ak tie regionálne iniciatívy a obecné iniciatívy budú v súlade s tými cieľmi, ktoré sú definované na vnútroštátnej a na európskej úrovni, pretože často vidíme, že sa vlastne objavujú nové veci neustále a nevyužívame už získané poznatky a vidíme to aj k, v informácii z Európskej komisii vidíte, že každé mesto vlastne pracuje na svojich vlastných projektoch a nevidíme tu dostatok koordinácie. Preto si myslím, že potrebujeme veľa decentrovalných iniciatív. Napriek tomu však potrebujeme mať tak lepšie zameraný a koordinovaný postup. Možno by sme mali predložiť pozmenujúce návrhy, aby tieto veci sme mohli dosiahnuť. Ale vy ste vlastne vytvorili už dostatočne dobré priority v vašom materiáli, čiže toto boli len pripomienky, ktoré som chcel k tomu prijať. Ehm, nevšimla som si, že spravodajca chce hovoriť. Nech sa páči, máte slovo. Да. много, госпожо председател.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 Miestne a regionálne orgány by sa mali aktivizovať, mali by sa aktívne podielať na podmienkach vzdelávania a prípravy. Keď európske inštitúcie pripravujú dokumenty typu Stratégia 2020, Mali by tieto dokumenty obsahovať aj zelenú politiku, mobilitu. Treba si uvedomiť, že v nových členských štátoch e, je tu určité oneskorenie, ktoré je potrebné dobehnúť. Nezabúdajme teda na infraštruktúru, nezabúdajme na technické, fyzické vybavenie. Trošku ma prekvapila jedna vec, konkrétne návrh plnej zamestnanosti v európskych spoločnostiach. Ja som na vlastnej koži zažil socializmus, komunizmus. Plán 100% zamestnanosti bol u nás realitou a veľmi sa mi to nepáčilo. Mňa by vôbec zaujímalo, či sa dá dosiahnuť 100% zamestnanosť. Ευχαριστώ Ďakujem veľmi pekne, pán, pani predsedníčka. Mám niekoľko pripomienok. Na začiatok bol som prekvapený e, pozíciou pani Vestval k pozícii, o ktorej hovoríme. Dovolte mi to vysvetliť. Pozerali sme sa na verejnú dopravu, na pracovné miesta. Možno, že by to malo byť súčasťou zelenej ekonomiky. A sú stále problémy v krajinách ako napríklad v Grécku. Nemyslím si však, že je to prepojené na tú tému, o ktorej hovoríme. Čo by sme teda mali do toho všetkého zapojiť? Nie je tu pochyb, že mnoho peňazí pôjde do zelených ekonomík pretože je viera, že toto nám pomôže dostať sa z krízy, ktorú v súčasnosti kapitalistický systém zažíva. Problém však nie je tak prispieť k diskusii k zelenej ekonomike, to sa udeje tak ďal. E, Frankfurter Allgemeine Zeitung publikovali, koľko, aký veľký progres urobila Čína, čo sa týka úspor energetickej energie v porovnaní na niektorým európskym trhom. A toto je naozaj prioritné pani podpredsednička, pani predsednička, čo chcem teda povedať, že ak sa stále naša stratégia odvíja od profitu tak potom naše ciele v oblasti zamestnanosti ehm, nedosiahneme. A teraz špecifickejšie. Je pravdou, súhlasím s tým, čo bolo povedané, že toto je dôležitý sektor, že musíme naozaj sa chytiť tejto zelený, týchto zelených ekonomík a rozvinúť ich, pretože to pomáha firmám, ale netýka sa to len miest je tu ďalší veľký problém, napríklad v Grécku, ale nie len v Grécku, aj v iných krajinách e, bude mnoho e, veterných fariem a fariem využitých solárnych, solárnu energiu. To budeme mať dopad. A čo my budeme robiť? Budeme my mať v centre niekde veterné um, energetické zdroje. Chceme to mať všade, pretože to je zelená energia. Hovorili sme o mestách, hovorili sme o čistení odpadových vôd napríklad a o recyklácii odpadu. Hovoríme o závažných veciach. A to nie len v Grécku, ale aj napríklad v Slovinsku som počul, tieto veci sa prediskatovávajú a aj v iných sú tieto technológie naozaj zelené. A po tretie je úplne zjavné, že tu hovoríme o nových priemyselných odvekviach a o nových technológiách. Prirodzene môžeme sa na to pozrieť aj z regionálneho pohľadu, ako to napríklad bolo spomenuté v správe, ktorú sme, o ktorej sme pred chvíľou hlasovali. A tiež sme ho, e, hovorili o firmách, ktoré potrebujú využiť možnosť práve výroby v určitom rozsahu. Čiže toto sú problémy, ktoré nemôže vyriešiť jedna krajina. Ak nebudeme mať možnosti pre masovú produkciu, ako to budeme môcť riešiť? Budeme sa zameriavať len na, eh, na konkurencieschopnosť a budeme mať stále problémy? Ako budeme potom riešiť krízu? keďže chceme sociálne fondy a iné fondy, ako napríklad kohezný fond, využiť čo najviac, tak si myslím, že musím dojsť k určitej konvergencie cieľov. Nemôžeme sa presunúť len k zelenej ekonomike, ktorá nebude preko- prepojená na ďalšie, napríklad výrobné ciele v regiónu aby sme mohli tiež vykompenzovať tie omeškania v priemyselnej výrobe, ktoré niektoré krajiny majú, pretože mnohé meškajú. Áno, aj ja chcem poďakovať obom spravodajcom, pani Westphal, ale aj pani Schröder za výsledky ich práce. Keď hovoríme o koheznej politike, o regionálnej politike, tak jeden, jedno z ťažísk politiky bolo podporovať regióny tak, aby tieto dokázali zvýšiť svoju konkurencieschopnosť a kvôli tomu, aby sa vytvárali nové pracovné miesta. Uskutočnila sa diskusia o tom, že Lisabonská stratégia 2000 až 2010 zlyhala a Európa, ktorá mala teda urobiť z Európy eh, hospodársky najdynamickejší región sveta, najinovatívnejší. Túto tému sme už ani nespracovali, ešte ani nespracovali a už máme pred sebou ďalšiu stratégiu EU 2020. Teraz sme na špičke boja proti klimatickým zmenám a vytvoríme technológie budúcnosti, na ktoré čaká celý svet. Zabudeme pritom však na to, že aj keď Lisabonská stratégia e, zlyhala, o tom sme hovorili na výbore, e, sú tam aj úspešné oblasti. A jedno z tých úspešných oblastí je kohezná politika. V rokoch 2004 až 2007 do Európskej únie vstúpili, vstúpilo 7, teda 12 nových krajín a v rámci koheznej politiky sa mohli spoladnúť na solidaritu eh, ďalších členských štátov. Tak to sa dá označiť za úspech. No a teraz eh, musíme nadviazať, nadviazať na tieto body a totiž eh, v tých bodoch, ktoré sú dôležité aj pre ľudí v EÚ. Myslím tým na občanov našich krajín a regiónov. Pre nich robíme politiku. No a, a ich pracovné miesta musia počas tejto krízy zostať zamestnané a minimálne musia byť mať tie ľudia možnosť byť zapojení do pracovného života. A to je dôležitý bod, keď hovoríme o regionálnej a štruktúrálnej politike v našom výbore. No a ja ďakujem obom spravodajkyniam že nie úplne koncentrovanie, kde sú tie hnacie sily regionálneho rozvoja EÚ, keď je o teplovanie výskumu a inovácií, o budovanie nových pracovných miest a trvalo udržateľný rozvoj. To sú totiž mesta. No a v rámci smerovaní kohezné politiky by sme mohli hovoriť o tejto meskej dimenzii, a to môžem povedať z vlastnej skúsenosti, pretože podpora Európskej únie musí byť pres, prepojená, alebo Európske, podpora Európskej únie priniesla úspechy. No a vytváranie pracovných miest musí byť stále jednou z hlavných tém pri formulovaní regionálnej politiky. Ďakujem pekne. <clears throat> No- Ďakujem veľmi pekne. Tento pán bol posledným rečníkom, ale ešte je záujem. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja nechcem opakovať to, čo povedali už moje kolegyne. Ja by som, chcela zagrat- ja by som chcela zablahoželať spravodajkyniam k návrhom e, tohto stanoviska. Chcela by som privítať dve iniciatívy. Poprvé, e, podpora pilotného projektu Erasmus. Je to projekt, ktorý podľa môjho názoru musí ďalej pokračovať a dúfame, že s podporou Európskej komisie nájdeme riešenie. No a druhá vec je úloha Eh, lokálnych úradov, miestnych úradov pri podpore mládeže a mm, výuke nových kompetencií. Ďakujem pekne. Thank you. So I don't know if uh, Madame eh, Vestal would like to make comment. Neviem, či pani Vestal, chce na záverečne niečo povedať, ale nech sa páči, máte slova. Áno, tak naozaj veľmi stručne. Ja ďakujem všetkým, ktorí sa prihlásili teraz do diskusie. I ja teraz som sa presvedčila o tom, že som sa nemýlila to v otázkach regionálneho vývoja. No a veľmi sa teším, že všetci sme na rovnakej línii, Erasmus na jednej strane, a na, druhé, na druhej strane zapájanie regionálnych a miestnych politikov. Ja som prišla z komunálnej politike, politiky, teraz som v e, európskej politike no a preto viem, aká dôležitá, aké dôležité sú rozhodnutia komunálnej politiky. Zamestnanosť, myslím, že to je náš, náš cieľ, pán celého o tom hovoril, e, treba čo najviac ľudí udržať na pracovnom trhu a to za dobrých podmienok. To je rozhodujúce. Pani Schroeder na to upozornila vo svojej správe, že jedná sa aj o dobré podmienky a nielen akékoľvek pracovné miesta. No a za to zodpovedá tiež výbor pre sociálne veci a zamestnanosť. My sa musíme sústredovať na sociálnu stránku, no a ďakujem už vopred všetkým kolegyňam a kolegom, ktorí prispejú k tomu, že toto stanovisko bude dôležité. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Už teraz eh, tento bod eh, môžeme uzavrieť. No, chcel by som vám pripomenúť, že 4. Eh, mája 12.00 je termín na podávanie pozmeňujúcich návrhov a 22. júna budeme hlasovať na zasadnutí výboru regi. Takže ďakujem spravodajkyniam, tieňovým spravodajcom a myslím, že môžeme prejsť k ďalšiemu bodu nášho programu a to je za účasti Európskej komisie. Je tu eh, riaditeľ Rudolf Nisler. No a, a téma sú pilotné projekty, ktoré boli spustené v roku 2009 ako výsledok žiadosti výboru REGI a my sme požiadali mm, generálne riaditeľstvo pred niekoľkými mesiacmi o správy a o informácie o pokroku. Generálny riaditeľ Dirk Kanner eh, nám vo februári poslal list. Ten ste dostali všetci k dispozícii. No a dnes by som chcela privítať zástupcov generálneho riaditeľstva Regio a dúfam, že sa nám podarí plodne sa porozprávať na túto tému. No, zastupca komisie, vy pravdepodobne teraz viete, že sme sa nachádzame v procese prípravy rozhodnutia o ďalších krokoch, o našom rozhodnutí e, o rozpočte na rok 2011. Čo skoro rozhodneme, či budeme pokračovať. A to bude závisieť tiež od toho, čo si od, od vás vypočujeme a a tiež rozhodneme o ďalších možných pilotných projektoch a preto je dnešné stretnutie také dôležité aj pre naše rozhodovanie výbore. No a, a pán riaditeľ Rudolf Mistel chce vystúpiť, takže nech sa páči, máte slovo. Dobré ráno vám želám, alebo dobré ráno, príjemné dopoludne vám všetkým želám za výmenu názorov. Ako ste správne povedali, vo februári sme predložili správu v súčasnom stave. No a ja by som s mojim kolegom Ronaldom Hallom vám radne spolu s mojimi kolegami, ktorí pracujú každodenne na týchto pilotných projektoch, i sú aktuálne informácie, pretože od februára v prípade mnohých projektov sa udiali veľké zmeny a preto by som vás chcel informovať o súčasných eh, najnovších tendenciách. No, okrem tých štyroch projektoch, o ktorých vás budem informovať v mene DG Regio. Je medzi nami kolega z generálneho riaditeľstva Enterprise, ktorý povie niečo o pilotných projektoch v textilnom sektore. Takže ak súhlasíte, tak som pripravil určité prezentácie a tým si prejdeme rôzne projekty a uvidíme, kde sa nachádzame. Čo sa týka celoeurópskej koordinácie, metódy rómskej koordinácie, no rímske integrácie, alebo no, rómskej integrácie. Už zaoberáme sa tu problematikou rómskej komunity a v podstate to tu ide o podporu integrovaného prístupu k viacnásobnej diskriminácii. S týmto problémom sa rómska komunita stretáva a je tu jasné prepojenie medzi týmito pilotnými projektami a implementáciami e, aktivít v operačných programoch. Vieme, že vedomosti, ktoré získame tu v rámci tohto pilotného projektu, zvýšia kvalitu tých znevýhodnených skupín, a konkrétne rómskej komunity. A to financujeme z IADF, IECF. Už no, na to, aby sme ďalej rozjeli tieto projekty, a tak sme konzultovali počas celého procesu s aktérmi 13. mája a 25. júna 2009 sa uskutočnili semináre. No a v rámci týchto diskusí sme, sa nám podarilo e, porozumieť, aké by boli najvhodnejšie opatrenia v rámci týchto pilotných projektov a na základe toho sme štrukturovali projekty. Identifikovali sme štyri hlavné priority. Prvá oblasť je vzdelávanie a starostlivosť počas útleho detstva. Je jasné, že vzdelávanie je kľúčom k integrácii z nevyhodnených skupín. A treba začať veľmi skoro v tých počiatočných fázach života príslušných osôb. Cieľom je, aby sme budovali na existujúcich eh, dobrých postupoch a ďalej budovali inovatívne prístupy v tejto oblasti. Druhou oblasťou je, sú mikrokredity a samostatne zárobkovo činné osoby. No ako viete, tak eh, Rómovia sú znevýhodňovaní na pracovnom trhu je veľmi ťažko získať eh, zamestnanie. Je nádejnejšie, alebo ukazuje sa ako nádejnejšie, keď ľudia eh, začnú sami podnikať. No a preto sme eh, preto sme sa rozhodli podporiť podnikanie prostredníctvom mikrokreditov. Podpora vo výške 5000 eur umožní osobám napríklad e, kúpiť si automobil alebo vozidlo, s ktorým môže mm, dovážať na trh výrobky. Takže toto je podpora podnikania. Ďalej informácie na východno-vzdelávacie aktivity a to je poprvé informovanie širokej verejnosti o špecifickej problematike rómskej komunity a životné podmienky. Ale um, opatrenia sa smerujú aj na samotnú rómskú komunitu, aby sme podporili vzájomné pochopenie toho, čo sa dá urobiť na prekonanie tých napätí, ktoré v minulosti sa ukázali veľmi kontraproduktívne. Ďalej, e, nástroje a metódy pre hodnotenie a zhromažďovanie údajov ako základ politiky a vytvorby politiky eh, na empirických základoch. To nám v budúcnosti pomôže eh, predkladať eh, tie najlepšie návrhy. DG Regio riadi tento pilotný projekt, avšak my sme sa rozhodli outsourcovať veľkú časť implementácie, pretože nemáme dosť vlastných zdrojov na to, aby sme to vykonali sami. A to tiež z toho hľadiska, že vedomosti a informácie získané z iných zdrojov sú tiež dobré. No a je dôležité zapájať tých správnych partnerov do tohto projektu. No a v roku 2009 eh, vznikol hodnotiaci výbor a bol zaslaný list príslušným organizáciám v roku 2010. No a v súčasnosti rokujeme s vybranými organizáciami o technických otázkach rôznych projektov. Chcel by som vám povedať, eh, s kým sme spolupracovali a budeme spolupracovať v budúcich rokoch. Ehm, poprvé to je Fond pre vzdelávanie Rómov, a to je o integrácii detí, ďalej podnikanie a mikrokredity, to je Polgar Alapitvany. a tretie spolu International a to je o informovaní a výchovno-vzdelávacích aktivitách. Ehm, tieto projekty dostanú granty 0,9, 1,5 a 1,9 milióna eur. E, na štvrtom mieste sme sa rozhodli a spojiť naše zdroje s UNDP a rozvojovou bankou a poskytneme e, grant z programu OSN vo výške 400 tisíc eur a oni v spolupráci za Svetovou bankou pripravia metodológiu a metodológiu monitoringu a hodnotenie vybraných projektov. No a v minulosti tieto organizácie sa už zapájali do projektov s Rómami a preto bolo našim cieľom čo najlepšie využiť informácie a vedomosti. Máme plán na rok 2010, aby sa zorganizovala konferencia o zhromažďovaní údajov a ich vyhodnotovaní. A možno ste už videli. A chcel by som požiadať o ďalšiu priesvitku, že sme zvýšili tú podporu rómskej komunity e, tým, že na budove Berlamon komisie sme umiestnili veľký e, transparent, ktorý tam bol celý týždeň od 4. do 11. apríla, čím sme si pripomenuli Medzinárodný deň Rómov, ktorý sa uskutočnil 8. apríla. E, takže toľko k rómskym projektom, ktoré sú sa dostali do tejto fázy. Ak súhlasíte, tak budem pokračovať už druhým, eh, a to je Erasmus pre volených miestnych a regionálnych zástupcov. Keď sme začali hovoriť o týchto pilotných projektoch, tak sa objavili určité problémy pri chápaní toho, ako najlepšie postupovať keďže bolo jasné, že tento projekt bude mať veľké dopady na zdroje tak pre komisiu, ale aj na možných kandidátov, ktorí budú cieľou skupinou týchto opatrení a totiž eh, tie volení miestni zástupcovia. Bolo tiež jasné, že ak eh, to chceme robiť vážne, čo je našim cieľom, treba zaistiť správnu metodológiu tak pre výkazníctvo, ako aj eh, dôkazy o tom, že tieto plány mobility sú relevantné a že týmito krokmi dosiahneme konkrétne ciele. Viete, naše pochopenie týchto krokov spočíva v tom, že to považujeme za príspevok k dlhodobému cieľu budovaniu kapacity na lokálnej úrovni. Takže treba rozhodnúť o niečom takomto z dlhodobej perspektívy. Čo sa týka alebo za účelom väčšej, ľahšej pochopiteľnosti, ako najlepšie realizovať tieto projekty. A sme uskutočnili štúdiu z zrealizovateľnosti. No a z toho dôvodu sme vybrali dodávateľa Ecotech Ecoris a rozhodli sme, že si preveríme záujmy možných cieľových skupín eh, s príkladmi zvolených zástupcov a aktérov. A rozhodli sme sa nájsť najsprávnejší model. Eh, záverečnú správu nášho dodávateľa eh, sme žiadali do konca januára 2010. Bohužiaľ sa objavilo určité meškanie. Teraz eh, komisia dostala návrh správy, ktorý, o ktorej v súčasnosti hovoríme s našimi partnermi. No a v tejto fáze vám môžem povedať, niečo o predbežných nálezoch ktoré priniesli štúdie nášho dodávateľa. Takže okrem otázky dostupnosti času na strane cieľovej skupiny a rovnako dostupnosti a možnosti finančných príspevkov sa objavili ešte ďalšie otázky, ktoré treba v tomto prípade zvažovať. Napríklad jazykové bariéry. Ako sa vyrovnať s tou situáciou, že často na miestnej úrovni sú obmedzené kapacity v tom zmysle, že politici ovládajú cudzie jazyky Máme tiež otázky o formáte a dĺžke takýchto výmenných pobytov, na ktorých treba hovoriť. Tiež sme hovorili o tom, aký formát by bol najsprávnejší na to, aby sme získali matateľné výsledky s konkrétnymi dopadmi. Takže bez toho, aby sme nemenili dôraz na určité témy. No a okrem toho, pani predsednička, je dôležité tiež povedať, že sme preverovali tiež podobné možnosti a systémy, ktoré e, fungujú v Európe na to, aby sme pochopili, aké dopady na ľudské zdroje to bude mať, aby sme vedeli, aké silné a slabé stránky tu sú. Rovnako jasne vieme, že pri navrhovaní takéhoto modelu vieme, že to nie je nič, čo sa považuje za aktivity v oblasti cestovného ruku, ruchu. Nie, nie. A to, takéto aktivity majú skutočnú pridanú hodnotu. V štúdii o zrealizovateľnosti sa zorganizovalo 11 seminárov s potenciálnymi eh, cieľovými skupinami. No a vo všeobecnosti sa dá povedať, že spätná väzba bola veľmi pozitívna. Potenciálni kandidáti eh, takýchto systémov prejavili veľký záujem o to, aby sme pokračovali. Avšak objavili sa určité obavy o ich časovú dostupnosť, ako aj o obmedzené možnosti finančných príspevkov. No a na to v súčasnosti nesmieme zabúdať. Takže aké budú ďalšie kroky v rámci tohto projektu? Ako vy ste viete, chceme byť užitoční. A tak ako povedal včera pán Hán, globálne tento návrh vnímame veľmi pozitívne. Takže potrebujeme ďalej diskutovať o možnostiach, ktoré sú také najsľubnejšie na ceste ku konkrétnemu návrhu. A rovnako si treba skontrolovať možnosti existujúcich nástrojov, ako napríklad programov spolupráce, či by to bolo možným, e, možnou cestou vpred, čo by tiež uspokojilo potreby, ktoré sme identifikovali medzi miestnymi volenými zástupcami. Je v tejto fáze ešte predčasné hovoriť o tom, akým smerom by sme chceli ísť. Ja by som chcel požiadať, aby ste nám dali trochu viac času zaobrať sa touto otázkou, pretože chceme eh, predložiť návrh, ktorý je založený na eh, faktoch. Chceme vám odporučiť niečo, o čo sme presvedčení, že eh, bude fungovať a priniesie výsledky, ktoré od toho očakávate. No a na ďalší pilotný projekt, by som chcel požiadať môjho kolegu Hola, aby vás informoval. Je to o podpore regionálnej politiky. Uh, <coughs> good morning, uh, uh, chairperson, and uh, thank you for the... Dobrý deň, Prajem. Ďakujem pekne za pozvanie do vášho výboru že sa môžem vyjadriť k tomuto veľmi dôležitému pilotnému projektu Iste viete, ide o oblasť, ktorou ste sa intenzívne zaoberali vy, pani predsednička, ako komisárka pre regionálnu politiku. My by sme chceli tento projekt urýchliť, rozpracovať, vychádzajúc teda z pilotného projektu. Je to 2 milió- sú 2 milióny eur v roku 2009 a 1,5 milióna na tento rok. V stručnosti, prečo sa vôbec zaoberáme touto problematikou? My sme do Slovenského parlamentu mandát Vychádzajúc z neho sa snažíme prispieť k strategickému partnerstvu medzi komisiou a tretími krajinami Snažíme sa vybudovať spoluprácu v oblasti regionálnej spolupráce. Je tu veľký dopyt po informáciách o tom, ako funguje regionálna politika v Európskej únii. Po druhé, Európska únia má relatívne dlhé skúsenosti, viac než 20-ročné, s fungovaním regionálnej politiky, hlavne v kontexte viac úrovňovej správy vecí verejných. Tiež máme pocit, že prispievame medzinárodne z medzinárodného hľadiska k dobrému imidžu Európskej únie. Regionálna politika podľa mňa predstavuje vynikajúcu príležitosť, ako ukázať naše hodnoty tretím krajinám, napríklad otvorenosť trhov. Toto je jedna z podmienok regionálnej politiky potom verejné obstarávanie, udržiavanie pravidel hospodárskej súťaže, trvalá udržateľnosť, e, environmentálne aspekty, rovnosť príležitostí a tak ďalej. To sú tie podmienky, na základe ktorých funguje v Európskej únii regionálna politika a tieto princípy odrážajú základné hodnoty Európskej únie. Toto je podľa mňa veľmi zaujímavý aspekt v našom vzťahu s tretími krajinami. Počas realizácie pilotného projektu v roku 2009 sme náš program rozdelili do štyroch hlavných kategórií. Poprvé, konferencie a semináre na túto tému. Po druhé, výmenné a školiace programy pre hlavných aktérov a zamestnancov v oblasti regionálnej politiky. Po tretie, organizovanie štúdií a po štvrté, oznámenia v tejto oblasti. Nechcem zachádzať do detajlov, len vám chcem v stručnosti predstaviť, aké aktivity obsahoval náš pilotný program. 11. a 12. mája sme napríklad mali minulý rok prvý medzinárodný seminár v Bruseli bolo tam asi 300 účastníkov. Tiež sme zorganizovali seminár v máji 2009 pre ASEAN. V Bruseli boli rôzne regionálne otvorené dni. V oktobri to bolo. A urobili sme aj konferenciu o otázkach regionálneho rozvoja a spolupráce pre hospodárskú a menovú úniu Západnej Afriky, to bolo v Burkina Faso. Druhá oblasť aktivít, tam išlo o tie výmeny a rôzne študijné programy. Aktívne boli hlavne krajiny Brazília, 14 zástupcovia navštívili Európsku úniu, naše regióny a študovali tam, ako to je celé zorganizované, ako sa implementujú priority regionálnej politiky a tak ďalej. Ďalej tu boli výmeny s Čínou a juhovýchodom Anglicka. Tam išlo o klastre okolo mesta Cambridge a tiež krajiny Strednej Ameriky. Týchto šesť krajín ich zástupcovia navštívili španielské regióny. Teda išlo o to, aby boli v kontakte s realizáciou regionálnej politiky. Hovorí sa o možnosti vytvorenia nejakého nadnárodného rozvojového fondu pre týchto šesť krajín Strednej Ameriky. A samozrejme, že vzorom, by, vzorom pre tento nový fond by boli kohezné fondy a Európsky rozvojový fond. Tretia oblasť aktivít, to sú tie štúdie. Rok 2009, tam išlo o definovanie referenčných hodnôt to sú štúdie, na ktorých spolupracujeme s Ukrajinou. Ide tam o rozvojové výzvy v dvoch regiónoch Ukrajiny. Cezhraničné otázky spracúvame s Latinskou Amerikou. Tohto roku zorganizujeme konferenciu na túto tému a tam sa budú v Ekvádore prezentovať výsledky tejto štúdie Spolupracujeme s Mercosurom, teda ďalšia oblasť Latinskej Ameriky. Venujeme sa hlavne teritoriálnej organizácii Brazílie. Toto sú teda veci, ktoré boli rozbehnuté v roku 2009. Konkrétne výsledky prídu zrejme v tomto roku alebo začiatkom roku budúceho. Posledná oblasť to sú tie komunikačné nástroje o regionálnej politike. Niektorí z vás už videli ten informačný balíček pod názvom Európska regionálna politika, inšpirácia pre krajiny mimo EÚ. Na záver je otáznik samozrejme, pretože ide o prácu na základe konsenzu. My sa nesnažíme nikomu nič nariadovať, nikomu nič predpisovať z hora nadol. Tam sme teda vlastne zosumarizovali tie princípy, ktoré my už 20 rokov uplatňujeme v našej regionálnej politike, takže takýto dialog. Pokiaľ ide rok 2010, naša práca pokračuje. Už som povedal, že niektoré veci boli, rozštart, boli naštartované ešte z rozpočtových prostriedkov minulého roka, ale máme tu niekoľko aktivít, ktoré plánujeme v tomto roku. Napríklad sme podporili Brazíliu, oni urobili Dni otvorených dverí, vychádzajú zo vzoru Bruselu a tam teda sa diskutovalo o regionálnej politike Robíme rôzne workshopy pre zamestnancov brazilskej samozprávy. Tam ide o technické otázky implementácie regionálnej politiky, napríklad e, metódy hodnotenia, metódy auditu, finančnej kontroly, ďalej informačné systémy a ich fungovanie. S Čínou spolupracujeme. V Šanghaji bude výstava o regionálnej politike. Argentína tiež prejavila obrovský záujem o dialog s Európskou úniou, taktiež aj z OECD. S Ukrajinou budeme spolupracovať naďalej. Požiadali sme o pardon, Austrálii, Južná Amerika a Južná Afrika, pardon, a Austrália sa tiež zapájajú do určitých projektov. A my sme podpísali ako komisia s viacerými krajinami memoranda o porozumení, to je Brazília, Čína, Ukrajina a snažíme sa reagovať na ad hoc požiadavky z iných oblastí, samozrejme vychádzajúc z dostupných zdrojov. Je to naozaj ťažko predvídateľné, je ťažko povedať, aký bude pracovný program na ďalší mesiac. Jedna oblasť spolupráce e, sa dostala do určitých ťažkostí. Napríklad v roku 2009 Spolupráca s Ruskom relatívne utichla, ale v roku 2010 sa mimoriadne zaktivizovala. Naopak to bolo s Čínou. Rok 2009 bol veľmi aktívny, rok 2010 tamto trošku sa spomalilo, takže naozaj tá pracovná záťaž je ťažké ju odhadnúť, ale ako hovorím, ten dopyt je oveľa vyšší, než dokážeme zvládnuť. Po celom svete sa na nás obracajú samozprávy, aby sa naučili viac o koheznej politike Európskej únie. My ako generálne raditeľstvo pre regionálnu politiku by sme mali obrovské problémy reagovať na tento dopyt úspešne, keby sme boli ponechaní sami na seba a pilotný projekt nám mimoriadne pomohol pomohol nám rozbehnúť rôzne inovatívne projekty spolupráce, ktoré by sa inak neboli uskutočnili. Takže srdečná vďaka za túto podporu Európskemu parlamentu. Hovorím to pred pani predsedničkou, pred pánom Nistelrojom, s ktorým som vo veľmi úzkom kontakte, pokiaľ ide o realizáciu tohto projektu, programu za posledných 18 mesiacov a za tých, čo v komisii pracujeme na tomto projekte. Chcem povedať, že to bola veľmi zaujímavá príležitosť nastaviť si také zrkadlo, položiť si otázku, čo robíme v oblasti regionálnej politiky. Toto je totiž otázka, na ktorú musíme odpovedať najskôr, e, teda ešte predtým, než e, sa budeme snažiť e, niečo hovoriť tretím krajinám. Takže ešte raz ďakujem pekne pani predsednička za podporu nášmu projektu. Ďakujem. Dovolte mi, aby som to celé uzavrel informáciami o štvrtej aktivite. Je to prípravná aktivita. Ide tam o podporu pozitívnejšieho prostredia pre mikrokredity v tomto pilotnom projekte, pardon, nie pilotnom, ale prípravnom projekte. Sme mali k dispozícii 7 miliónov eur tieto prostriedky sa využijú v kombinácii s prostriedkami poskytnutými z programu Jasmine. Toto je naša technická pomoc na podporu tvorby kapacít v oblasti mimo bankových mikrofinančných inštitúcií a tiež tu máme podporu zo strany Európskej informačnej banky na podporu mikrokreditov. Takže sme sa snažili aby tento prípravný krok, tak povediac, sa stal základom komplexnej podpory mikrokreditov, mikroúverov. Tých 7 miliónov sme rozdelili na dve také dávky, dva také príspevky e, pre EIF. EIF totiž riadi, manažuje tieto naše aktivity A EIF teda tieto prostriedky riadi a tam teda sú tie prostriedky aj nakumulované. V roku 2009 sme poskytli grant vo výške 4 miliónov, 3 milióny budú poskytnuté v roku 2010. Stojí za spomenutie, že EIF sa rozhodol, že navýši ten príspevok o vlastné prostriedky vo výške 250 tisíc eur. Takže, čo zamýšľame? Aké výsledky chceme dosiahnuť za pomoci tých 7 miliónov v prípravnej aktivite Ide o taký základný kapitál pre inštitúcie mimobankové, ktoré budú poskytovať mimo, mikroúvery. V roku 2009 sme sa zamerali na 5 takýchto inštitúcií. V roku 2010 tam plánujeme 3 až 4 takéto inštitúcie, dokopy to teda bude asi 8 či 9 takýchto mimobankových inštitúcií poskytujúcich mikroúvery. To je asi 900 tisíc eur na jednu inštitúciu v priemere. Našim cieľom je dosiahnuť udržateľnosť a komerčne etablovať tieto inštitúcie zo strednodobého hľadiska tak, aby tieto inštitúcie mohli na profesionálnej úrovni fungovať, poskytovať služby aj naďalej. Prostriedky ktoré sme dostali od Európskeho parlamentu, rozinvestujeme počas štvoročného obdobia po prevode na EIF a 20, pardon, 31. decembra 2017 najneskôr bude táto facilita uzavretá, ukončená. Máme samozrejme zriadené manažerské štruktúry. Tieto budú stať 7 celkovej sumy počas celého toho obdobia roku 2017. Toto je naozaj veľmi rozumná čiastka na takéto účely. Čo plánujeme na rok 2010? Chceme posilniť koordináciu jednotlivých aktivít v oblasti mikroúverov s cieľom posilniť efektívnosť a vytvoriť synergie medzi rôznymi existujúcimi nástrojmi. Zrejme ste si všimli, že padlo rozhodnutie prispieť aj z progresu a ten pôvodný návrh, ktorý sme dohodli v kontexte Európskej mesečnej banky a programu Jasmine, tak toto celé sa rušilo o ďalšiu dimenziu. To znamená, že tu máme nie 40 miliónov k dispozícii, ale oveľa viac. Ale rušíme tú ďalšiu dimenziu. Európska investičná banka chce svoj príspevok ešte posilniť. Takže na tomto pozadí rokujeme s kolegami z DG ECFIN. DG ECFIN to totiž celé koordinuje a my sa snažíme, aby to celé fungovalo ešte pružnejšie, aby to bolo celé čo najefektívnejšie. Toto je teda naša úloha na 2010 nájsť náležitý model tak, aby sa aktivity v oblasti mikroúverov rozvíjali najlepším možným spôsobom s tým výhľadom strednodobým. Samozrejme, že to, čo začalo s Jasmine a s ďalšími iniciatívami, samozrejme, že to nespochybňujeme a chceme na tom stavať. Takže toľko, pani predsednička, z mojej strany. Toto je tých, to sú tie štyri prvé kroky, ktoré sme rozbehli. Neviem, či tu máme nejakého kolegu z DG Enterprise, z komisie. Nemáme zaujímavé. Musím kolegov ospovedlniť, pretože včera som s jedným z nich telefonoval a bolo mi prislúbené, že sa zúčastní. Takže prepačte. Teším sa na vaše otázky. Ak máte nejaké otázky na nás, ktorí sa zaoberáme týmito programami každodenne, sme vám k dispozícii. Ďakujem pekne za všetky informácie. Kolega, máme 25 minút na diskusiu. Na zoznáme ako prvý je pán Van Nistelrooy, ktorý je krstným otcom tohto prístupu. Ďakujem. Áno, ďakujem veľmi pekne za informácie. Je to veľmi dobré, že ju dostávame túto v rámci regionálneho výboru, pretože jednak vieme, kde sme a potom kam aj smerujeme. Prvá vec je teda, že pilotné projekty sú možnosťou pre parlament umožniť ďalšie dôležité veci, ktoré neskôr môžu byť normými rozpočtovými eh, položkami v rozpočte Európskej únie. Toto je skutočne dôležité, pretože vlastne skúšame veci, aby sa potom stali stabilnou súčasťou našich normálne prebiehajúcich pre, priorít. Čiže musíme zabezpečiť, aby tieto veci uskutočnené boli úspešné. Toto je teda vlastne informácia, kde sme, ale je dôležité, aby sme netrvalo dlho, kým sa rozhodneme o predlžení ako súčasť súčasti politiky Európskej únie v tejto oblasti. Je to teda otázka tiež na vás, pani predsednička, aby sme sa zamysleli nad tým, ako spoločne e, urobíme programy na rok, plán teda na rok 2011 a dlhodobejšie. Zamyslíme sa teda nad tým. Druhá vec je k spomenutej informácii nejdem do hĺbky v tejto chvíli, ale prvý, ten projekt, ktorý ste spomenuli, týkajúci sa Rómov. Som veľmi rád, že máme v tejto chvíli nejaké e, návrhy a viem, že skupina socialistov iniciovala tieto návrhy, keď sme spolu sedeli a diskutovali o tom. E, čiže je veľmi dobré byť v komunikácii s tými, ktorí už v tejto oblasti pracujú. Ehm, myslím si, že dochádza tu k pokroku a že to nie je ľahké dosiahnuť, ehm, teda ehm, ísť na, dole na tú úrovňu tých ľudí, aby sme boli úspešní a aj teraz aj v budúcnosti. Myslím si, že teda napriek tomu dochádza k pokroku a že vlastne robíme rozhodnutia, ako pokrako, pok, e, podporovať túto oblasť a bude to aj súčasťou našej dlhodobejšej politiky. Tá druhá vec týkajúca sa Erasmu toto je niečo, čo už navrhla skupina ALDE, že to vlastne nebeží tak, ako by sme chceli, pretože ak je pilotný projekt a, a to beží v rámci normálneho systému, e, je to nieľahké a preto si myslím, že zrejme parlament chcel, aby sme posilnili tento prístup a, prístup a umožnili ľuďom na miestnej a regionálnej úrovni pomôcť riešiť e, ich, ich problémy a aj pod ako, akýmsi zastrešením EÚ. Teda, že im dáme rozpočet, že im umožníme e, tieto projekty tak, ako to robíme s tými mikropožičkami. Ehm, samozrejme, vec nie je to jednoduché, pretože je tu tisíc otázok, čo možno urobiť, čo nemožno urobiť a potom záverom roka vlastne zistujeme, že sa to neuskutočnili. Čiže keď vyhodnocujeme veci a máme dva roky na to, aby sme boli úspešní, um, treba, treba um, teda postúpiť, možno, možno hľadať iné postupy, nie tak, ako sme to robili. Možno, že ísť cez tých, ktorí majú tie správne kontakty a cez nariadenia my môžeme potom niečo dosiahnuť, aby sme zabezpečili, že financie sa naozaj dobre využijú. Mám tu teda určité poch- pochybnosti a myslím si, že nebude to udržateľné, ak to bude pokračovať takto. Zrejme prídeme o tú šancu, ktorú sme mali. Potom tretia časť, čo sa týka miestnej regionálnej spoločnosti spolupráci. Tam poznám veľa kontaktov a veci nemusím k tomu detailne hovoriť. Myslím si, že tá spolupráca vo svete sa týka viac vecí, nielen klimatických zmien. Ehm, je tu množstvo iných vecí, kde možno umožniť E, ľudí, aby dosiahli dobrý, integrovaný prístup e, na ich obecnej úrovni. Je tu však tiež otázok, preto ak máte určité nápady, a ako aj pán Hol pred chvíľou povedal, a máte predstavu, ako dosiahnuť mm, tento cieľ, e, nemožno mm, dosiahnuť veci e, do budúcnosti bez toho, že by sme sa pozreli aj do, do budúcnosti, ako sme uspeli v rámci Európe. E, mám tu len niekoľko otázok k tomuto projektu. Niekedy hovoríte, že máte dobrú spoluprácu s Európskou komisiou, s OECD a podobne. Ale v tejto chvíli by som sa chcel spýtať, čo sa, číta, čo sa týka účasti e, poslancov parlamentu. Ak sú dôležité zasadnutia, len dajte informáciu politickým skupinám a môžeme potom o tom pohovoriť. Je tu možnosť, aby sme povedali, úspešne, náš úspešný príbeh v Európe cez, cez členov parlamentu. Osobne by som tiež chcel povedať, že je toto veľmi dôležité a malo by to byť stálou takou položkou v rozpočte a netýka sa to len vyvinutia nejakej časti Európskej komisie, ktorý by sa mala tomu venovať. Bol som rokmi napríklad asociácii hraničných regiónov. Máme úspešný prístup, máme Interreg, máme nové regióny, medzihraničné regióny, napríklad v Pirenejach. V Amerike to nemajú a mnoho, prichádzajú o mnoho eh, kapacít, mnoho možností využiť e, tie, túto spoluprácu v rôznych oblastiach a pýtajú sa, ako možno umožniť ľuďom na obidvoch stranách hraníc pomôcť, aby ich ekonomika fungovala. Nemajú tie nástroje a preto z týchto peňazí e, môžeme to zrealizovať. Môžeme hovoriť o našej E, našom úspechu. Samozrejme, vec potom bude na nich, čo sa z toho oni podučia. pretože prirodzene toto nie sú jediné postupy, ktoré môžu byť úspešné. Potom k tým mikropôžičkám. Niekedy malé veci vytvárajú veľké veci. E, čiže je veľmi múdre vykonávať to s ďalšími orgánmi komisie, ale tiež je veľmi dobré, ak nerobíte tieto veci e, sam, o samote, ale dobre to zorganizovať a potom e, to posúvať ďalej. E, pilot nebude úspešný, ak nebudú všetci členovia úspešní. Preto zamyslite sa nad organizáciou, neberte všetky problémy na seba, ale cez dobrý management stažte sa prípadné problémy vyriešiť. Mm, možno sa môžeme k tomu ešte vrátiť, ale ďakujem veľmi pekne, že sme sa mohli tejto otázke venovať a zhodnotiť túto fázu a som, myslím si, že by sme sa mali začínať zamýšľať už nad rokmi 2011 až 2013 a prinášať nové myšlienky a už určité sú, aby sme vylepšili situáciu eh, napríklad v mestách a zamysliť sa teda na týchto ďalších možnostiach, ktoré by sme mohli zrealizovať. A ďakujem pekne, François. Ďakujem pekne, pani predsednička. Tieto štyri iniciatívy sú veľmi zaujímavé a máme prirodzene rôzne hodnotenia. Súhlasím, že čo sa týka toho projektu eh, týkajúcich Rómoch je veľmi dobrý a verím, že prinesie výsledky, pretože je naozaj dôležitá Eh, vec. Ale čo sa týka Erasmu, eh, čo sa týka miestnych eh, regionálnych zastupcov, tam si myslím, že je veľa nespokojnosti, pretože nenachádzame dostatočné dobré riešenia, ktoré by mohli byť naozaj veľmi užitočné a zodpovedať Eh, potrebám zastupiteľstva. Nemá význam brať zastupcov z Portugalska do eh, Fínska, ak nie je zaistené eh, tlmočenie, či môžeme teda za, zabezpečiť dostatočný výzvu kandidátu a vyzvať miestne a regionálne autority, ktoré majú už skúsenosti napríklad v obnoviteľných zdrojoch, mobilite, ochrane biodiverzite, Čiže tie miestne a regionálne orgány, ktoré dosiahli už určité úspechy v určitých veciach a my potom teda zorganizujeme e, podujatie, e, kde sa môžu zúčastniť ďalší zástupcovia a môžu takto sa podučiť od skúseností e, svojich kolegov. Čiže vlastne tu hovorím o zdieľaní dobrej praxe. Možno, že by sme teda mohli zorganizovať takéto výmeny, kde by zvolení zastupcovia, ktorí majú záujem o určité témy, sa mohli zapojiť a potom následne využiť potenciál a poznatky, ktoré už získali niektoré iné miestne e, orgány alebo regióny. Čo sa týka ďalšieho projektu, ten tretí, to je veľmi zložitý. Aj v mikropôžičkách tam sme mali vysoké očakávania. A myslím si, že sa môžeme z tohoto veľa podučiť, aby sme uspeli. Ak dovolíte, ja by som tiež sa k niekoľkým veciam chcela vyjadriť. Myslím si, že jedna z najdôležitejších vecí z nášho pohľadu je vidieť, že tieto pilotné projekty nie sú len akési jednorazové podujatia a projekty, ktoré sa stratia, keď skončí financovanie. Eh, tohoto projektu. Čiže otázka udržateľnosti je veľmi dôležitá, čo vlastne zostane z týchto projektov. To je pre nás rozhodujúce. A v tomto kontexte si myslím, že Erasmus pre väčšinu kolegov je veľmi dôležitý projekt. Včera sme o tom hovorili s komisárom, aj dnes to bolo spomenuté v rámci iných projektov, čiže je to dôležité. Veríme, že uh, úloha e, riadenia na tejto úrovni sa bude e, vyvíjať e, a chceme vidieť kvalitné riadenie orgánov na tejto úrovni. Máme nástroje, ako môžeme pomôcť orgánom vylepšiť ich kvalitu a schopnosti v tejto oblasti a ako som pochopila, táto myšlienka Erasmus bolo presne e, umožniť získať lepšiu kvalitu riadenia na, tej, na týchto úrovniach. A cez urobiť to takéto aktivity vlastne znamenalo urychliť tento proces a zlepšiť kvalitu riadenia. Verím, že to bude stále dôležité a mali by sme pokračovať v istej reflexii, ako zabezpečiť, aby to fungovalo dobre. Plne si uvedomujem problémy, ktoré máme a aby samozrejme vec Európska únia nefungovala ako nejaká cestovateľská cestovná agentúra, ale aby sme dosahovali ten cieľ, ktorý chceme, aby ste e, ako ste pán Fisler povedali, chcete to prepojiť na existujúce programy, eh, aby eh, sme teda úspešne pokročili. Takisto si myslím, že tá myšlienka Erasmu ako priorita do budúcnosti to by bolo veľmi správne, aby Erasmus bol súčasťou regionálnej politiky eh, Európskej únie. A vlastne bol ako si súčasťou mainstreamingovej politiky. Myslím si, že by to tiež malo byť vzaté do úvahy. Tiež si myslím, že keďže teraz vieme, že už v komisii prediskutovávate finančné nariadenie, a že zrejme vytvoríte rámec pre budúce politiky, i keď viem, že je to neľahké zmeniť počas behu, ale je veľmi dôležité, aby sme mali možnosť určité ustanovenia, ktoré umožnia určitý zrýchlený postup eh, tých vecí, ktoré blokujú eh, postup eh, napríklad tie rôzne tendre a správy, cez ktoré musíme prejsť. Musíme teda urobiť niečo, bez toho, že by sme ohrozili samozrejme vec zdroje, ale urobiť niečo, čo nám umožní pokročiť rýchlejšie s týmito pilotnými projektami, pretože väčšina času sa stráca práve z dôvodu existujúcich eh, či finančných, či právnych predpisov. Čiže viem, že ste povedali, že to chcete prepojiť na tie ostatné politiky aj v rámci toho urbanistického kontextu, pretože jeho význam bude rásť. A všetky veci sú navzájom prepojené, takže možno by sme to mohli naozaj pretvoriť do niečoho stáleho, udržateľného ehm, ehm, je tu, myslím, niečo nesprávne v tej oblasti, e, čo sa týka financovania pilotných projektov, pretože zdá sa, že jedna e, z problémov v Európskej komisie sú vlastne tie ľudské zdroje, že vlastne sú to stále tí rovnakí ľudia, ktorí robia tieto veci. Čiže ak chceme, aby komisia skutočne niečo urobila, musíme aj my zobrať do úvahy ten uh, dopad e, e, zdrojov e, na takéto nové iniciatívy. Tiež sa to týka aj pilotných projektov. Niekto to musí jednoducho uskutočniť a keď všetko vykonávame cez vymiesnenie, cez vonkajšieho dodávateľa, tak Ehm, to nie je ono. Čiže musíme sa pozrieť, ako zabezpečiť od úplneho začiatku tej samotnej iniciatívy, aby sme videli, že je skutočne uskutočniteľná vo vzťahu e, k dopadom na zdroje. A možno by to bolo práve dôležité pozrieť sa na toto aj z pohľadu finančného nariadenia, ako, ako toto spraviť tak, aby to zjednodušilo postup. Ďalšie veci k tej romskej otázke. Verím, že tento pilotný projekt je niečo, čo by sa malo stať mainstreamingovým projektom, niečo, čo by bolo udržateľno a išlo naprieč našimi prioritami. A rozmýšľam nad tým, ako spraviť takúto dobrú pak prax takou, takou prierezovou, aby nám pomohla e, riešiť veci do budúcnosti. Toto by pod, teda bolo by veľmi zle, keby toto opätovne bol len jeden taký re, jednorozový projekt, ktorý by generoval dobrú prax a my sme ju nevyužili. Uh, Čiže neboli to len pripomienky, ale len akási aj požiadavka na vás zamyslieť sa hĺbšie, aby Erasmus sa uskutočňoval tak, aby sme skutočne dosiahli výsledky. Jan Olbricht, ospravedlím, že e, teraz vstupujem, ale keď som si vypočul diskusiu osobitne o Erasme, tak eh, musím povedať, že v našom výbore by sme sa veľmi pozorne mali pozerať na nové iniciatívy na to, ako sa uvádzajú. Napríklad Jessica, to je pekný projekt, keď miestne orgány sa zistili, ako je to nákladné, tak si povedali, je to veľmi pekné, ale neužitočné. Uh, vieme, že EIB tak trošku zmenilo politiku, navrhlo EIB minimálne e, úrovne, ktoré samozrejme však nie sú akceptovateľné pre mesta. Čiže keď zavedieme novú myšlienku, ktorá je veľmi zaujímavá, mala by byť samozrejme vec čo najjednoduchšia, pretože ak nie, potom vytvoríme situácie, čím vlastne potvrdíme, že európska politika je tak zložitá, že vlastne nemožno nič urobiť. Erasmus bolo jedna z najjednoduchších myšlienok. Jean-Marie Bopuy ju navrhol ako veľmi jednoduchý prvok ako niečo, čo sa môže miestny orgán naučiť od iného. A orgány miestne toto robili už roky. V, v rôznych uh, mestách sa to už deje roky, čiže nie je to vôbec problém. Nie je tiež problém, čo sa týka jazyka. Uh, pretože asociácie organizujú tieto podujatia a nevnímajú to ako problém, pretože prizvu tých, ktorí hovoria daný jazyk, pretože ak nehovoria, tak nejdú, a, lebo ináč treba tlmočenie a to znásoby náklady. Ja som bol viceprezidentom SIEMA, keď sme vyjednávali s komisiom Eco Suverture, tak na druhej strane bol Jean Charles a z našeho pohľadu sme potom prediskutovali, ako zaviesť ekozuvertúr. A po mesiacoch negociácií eh, bolo to 100% organizované CMR pretože Európska komisia potom bola už len supervízor. Ja mám teda pocit, že je pre nás dôležité z pohľadu nových projektov, ak niečo navrhneme, aby sme posilnili Európsku komisiu pretože ináč pôjdeme do medz, medzivládnej únie, alebo ideme smerom k silnejšej eh, únie. E, a preto potrebujeme silnejšiu komisiu. Mož, nemôžeme dať eh, komisii malinké projekty dvoch miliónov a potom zistiť, že je to príliš zložité po dvoch rokoch. E, dajte nám milión a povieme vám po týždni, nie po roku. Ja viem, že to nie je vaša chyba, pretože vy ste v akejsi pasci. Je to pasca malých myšlienok. Ak je to pilotný projekt, tak by malo byť od začiatku ehm, navrhnuté nejakému veľkému aktami CEMOR, EAR, CPRM, ktorí majú pracovníkov, ako to zre, eh, zrealizovať a bude to mm, lacné. Myslím si, že je to dobré ponaučenie. Nechcem komisiu kritizovať. Niekto sa pož- na vaše teda na vašu eh, správu uskutočniteľnosti, bude chcieť ex ante, ex post správu a tak ďalej a tak ďalej. Myslím, že to stačí. Alebo to urobíme ako pilot a urobíme to pre 100 ľudí eh, na, eh, za určitú sumu na určitom mieste a preveríme túto myšlienku. A to potom bude dobrým príkladom. A máte v Európe takéto dobré príklady. Prečo nezaslať ľudí na tie miesta s týmito peniazmi bez nejakých tendrov a podobne? Len to jednoducho rýchlo urobiť. Ospravedlňujem sa, že toto robím, ale keď pol hodinu prediskutovávame projekt za 2 milióny a po, po roku vlastne, to znamená, že sme úplne v závoze Takže robme veci jednoducho. Nedávame, nedávajme komisii robiť veci, ktoré nie sú dôležité. Môže to byť pre vás dôležité ako pilot do budúcnosti, pretože uh, nepri, keď prídete sem a budete sa ospravedlňovať za nejaké 2 milióny, to, to naozaj teda nie je adekvátne, pretože ste zodpovední za miliardy. Áno, ja myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme si všetci E, toto uvedomili, keď budeme načrtávať rôzne nariadenia, aby sme vedeli, ako teda veci potom budú sa uskutočňovať, aby potom účtovný dvor nezastavoval tieto prostupy. A máme mnohé prípadov aj v, kde sme videli, že treba pozbudiť nás, regióny, komisiu, aby boli inovatívne a potom jednoducho sa skutočnil audit a všetko e, spochybnil všetko, čo nie je inovatívne a čo nie je priamo v, regula- v nariadeniach. Čiže možno v tých nariadeniach by sme mali priamo povedať, že pilotné projekty by mali mať nejaký iný e, režim. Je to teda aj na nás. E, myslím si, že aj pre mňa podaučenie a teraz výzva pre komisiu je tiež pozrieť sa na to, že finančné nariadenie, ktoré bude prijaté koncom mája, vlastne vytvorí rámec na ďalších 5-7 rokov a môže zabiť všetky naše dobré myšlienky a iniciatívy do budúcnosti. Čiže treba zabezpečiť, aby tieto inovatívne e, projekty mali možnosť sa zrealizovať a aby sa, e, sa mohli zrealizovať rýchlejšie Čiže dúfam, že táto diskusia prinesie pridanú hodnotu a že tu vnímame aj úlohu pre nás. Neviem, či komisia by chcela ešte niečo pridať. Môžeme vám dať ďalších 3 až 5 minút. Nech sa páči, ak by ste chceli. No. Rád by som sa vyjadril niektorým pripomienkam, ktoré tu zazneli. Pán Olbricht hovoril o problémoch, ktoré máme pri spúšťaní takých malých projektov. Má pravdu, ale treba si uvedomiť jednu vec. Ja si pamätám, že prednedávnom bolo prijaté rozhodnutie o outsourcovaní projektu. Niekto to považuje za zlý postup. Stalo sa to v kontexte reformy komisie pred niekoľkými rokmi. A teraz postupne znovu objavujeme, že ak máme mať iniciatívu pri inovatívnych myšlienkach, tak musíme mať, myšlien- musíme mať priestor spúšťať malé projekty jednoduchšími mechanizmami a rovnako treba stanoviť pravidlá, ktoré to umožnia. Bohužiaľ, musím povedať, že to tak nie je. Lebo toto tak nie je. Keď sa pozriete na to, ako pracujeme pri spúšťaní malých projektov, môžem len povedať, že to je neprimeraná záťaž administratívy. To znamená, že platia pravidlá, ktoré sa zaoberajú dlhodobými programami, ale keď sa tý, čo sa týka dlho, priamých uplatňovania, tak treba všetky dodržiavať. Napríklad tých 250 tisíc eur, ktoré sme vynaložili na obecne toho, ako postupovať v prípade projektu Erasmus. Pre mňa osobne je to dobrá investícia. Nemôžeme hovoriť, že sme stratili čas, pretože sme sa zaobrali mnohými relevantnými otázkami. No a myšlenky, že nie, takéto iniciatívy by sa dali priamo delegovať na organizácie, ktoré už existujú, ako CPRM alebo CMR a podobne. Tak som povedal, to nebolo považované za vhodný spôsob minulosti. Ak Avšak podľa súčasných pravidiel, ak by sme si zvolili túto cestu, tak by to znamenalo, že by tu bola súťaž alebo konkurencia medzi poskytovateľmi takýchto služieb. No a peniaze, naše peniaze, ktoré zospovedáme, by boli branené a ukázalo by to, že všetky Ehm, všetky pravidla, ktoré, musím, ktoré musíme dodržiavať, by sa na tieto chránené prostriedky uplatňovali. No takže, ak by sme si to aj zvolili túto cestu, tak myslím, že by to nevyriešilo súčasný problém. Možno by bolo dobré hľadať nejaký rozšírený prístup do proporcionality, aby to bolo jednoduchšie, ale v súčasnosti Verte my máme, my máme tie najlepšie zámery, ale je to skutočne mimoriadne náročná úloha. Chceli by moji kolegovia niečo ešte dodať? Dovolte mi ešte povedať jednu vec k Erasmu, ktorú by som chcel povedať k existujúcim opatreniam, napríklad Airbag. My, tam sú našim cieľom skupiny, ktoré by mohli byť aj potenciálnymi klientami Erasma. Výhody takýchto výmených programov je, že ľudia pracujú na konkrétnych projektoch. A to znamená, že netreba rozhodovať o nejakých témach, pretože ľudia vedia, čím sa zaoberajú a s kým spolupracujú. To znamená, pridať nejaké posilnenie by mohlo prispieť k prehlbeniu, keď tento aspekt spoločného e, učenia a budovania kapacít je relatívne jednoduché. Avšak problém je, že ak by sa to oddelilo od konkrétnych krokov, tak eh, v tej prvej fáze zostanete, bude ten, content, bude ten obsah taký uh, banálnejší, no a potom vy budete musieť poskytovať určité riadenie tém a animátora na to, aby poskytol ten element, ktorý myslíme že je veľmi užitočný. Čiže nemyslím, že že decentralizovaný prístup priniesol ten, tie výsledky, ktoré si želáte. Thank you. If other colleagues don't want to speak, um... Vidím, že nikto už nechce povedať. Bohužiaľ, eh, mm, pán riaditeľ Rudolf Nisler je zodpovedný za zjednodušovanie. Takže myslím, že môžeme povedať, že mm, očakáme, že v budúcnosti snahy o zjednodušenie politiky sa uskutočnia a rovnako sa vyrieši problém pilotných projektov. Takže ak nechce nikto nič ďalšie povedať, to bol posledný bod nášho programu. Všetky ostatné už sme povedali predtým. Takže predovšetkým toto zasadnutie. Ďakujem veľmi pekne že ste tu boli a uvidíme sa začiatkom júna.